Buenas tardes. Dobre, popoludne prajem. Takže začneme našim bodom o 4. hodine. Vymena názorov so Stefanom de Mistúra. Ja by som to chcel privítať. Bavil som sa Stefana de Mistúra, ktorý je e, špeciálnym vyslancom OSN v Sýrii Pán Mistúra pracoval v rôznych zón, konfliktných zónach pre OSN. Bol v Taliansku e, taktiež ministrom zahraničných vecí a vy momentálne sa sústredujete na to, aby ste podporili e, dohody o prímerí v bojových e, zónach. Toto by mohlo pomôcť sírskému obyvateľstvu, ktoré je trestané za rôzne e, vojenské konflikty na tomto území a týkalo by sa to predovšetkým e, miest, na ktorých doteraz sme nemali možnosť konať, pretože tam boli veľmi nepriaznivé podmienky. Máme Alepo napríklad mesto, taktiež by sme tam mohli zmeniť situáciu. Tam to kontrolujú tzv. rebelské skupiny už e, celé mesiace, preto sme e, vyzývali, vyzvali k prímeriu k Alepe. Chceme e, tam chrániť miestne obyvateľstvo. Sú tam mnohé otázky. Taktiež by sme tam chceli podporiť stabilitu a bezpečnosť celej Sýrii. Veľká časť krajiny sa, sa e, zmieta v bojoch proti tzv. islamskému štátu. Pán, e, veľ, pán veľvyslanec, sme radi, že tu s nami ste a prosím, detálne nám vysvetlite e, užitočnosť dohôd, lokálnych dohôd o primeri a taktiež stratégiu, ktorou chceme podporovať mier e, v Sýrii. Akým spôsobom chcete dosiahnuť v Sýrii prímerie, ako e, chcete pomôcť obyvateľstvu, aké implikácie to bude mať na politickej úrovni. E, čo týka vojny v Sýrii, tak to je veľmi citlivá téma. Egypt a Rusko sa snažia taktiež tam sprostredkovať rozhovory a mali by sme sa teda, snažíme sa tam nastoliť opäť normálny stav. Pán veľvyslanec, môžete hovoriť 15 minút alebo koľko budete chcieť. Ďakujem, pán predseda. E, pokiaľ vám to nevadí, bude hovoriť po anglicky. Ďakujem vám za ten úvod, pretože e, je to na, na technický jazyk v rámci OSN je angličtina, ale môžete sa ma pýtať po š- nemecky, švedsky, anglicky, francúzsky, taliansky alebo po arabsky Takže otázky v týchto jazykoch, ale prosím úvod v angličtine. Takže. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto príležitosť, že sa môžem s vami podeliť o tieto informácie o Sýrii. Vra- čo sa týka tých posledných vecí, ktoré ste povedali, tým ste mi vlastne dali také vodítko, akým spôsobom to budeme prezentovať. Pozrime sa na fakty. Niekedy na fakty zabúdame, pretože sú to vlastne štatistiky a preto si ich nevšímame. Toto je štvrtý rok konfliktu v Sýrii. Toto je okamih, kedy 12 miliónov ľudí potrebuje pomoc, 7,6 milióna eh, ľudí sú utečenci eh, v rámci krajiny, 3,2 milióna utečencov, 200 tisíc mŕtvych alebo nezvestných, milión zranených sírčanov, 4 tisíc škôl bolo zatvorených, 290 archeologických, historických nálezísk je buď poškodených alebo zničených. Každý, kto bol v Sýrii, si spomína na to, aká úžasná krajina to bola a dúfajme, že ostane takouto krajinou alebo že sa to vráti do pôvodného stavu. Ak sa niekto domnieval, že konflikt v Syrii sa vyrieši vojensky, tak e, teraz vidíme, že sa to nedá. To znamená, že vojenské riešenie neexistuje a to akceptujú všetci, aj prezident Assad a jeho vláda, aj opozícia a aj okolité štáty v regióne, ktoré sú zapojené do konfliktu. Každý teda uznáva, že existuje len politické riešenie. každý si myslí, že treba, aby riešenie našej samotnej síričania. A momentálne panuje patová situácia. Riešenia sú len slovné a konflikt pokračuje. Hľadanie, pohyb a aktivity Iraku a Sýrii ISISu, alebo Daesh. No a ďalšia vec, to sú vojenské aktivity koalície proti ISISu. No a dúfam, že tieto dva faktory budú a dúfam, že pomôžu, aby sa zaistilo, že každý, kto uznáva, že konflikt v Sýrii pomáha ISISu, islamskému štátu, pretože sa vytvorilo vákum a, a oblasť, ktorá to podporuje a faktom je, že nie je vojenské riešenie a treba nájsť politické riešenie. Takže čo OSN zatiaľ urobilo a čo bolo náplňou mojej misie doteraz? Ja som sa e, poučil od mojich e, e, predchodcov a išli prístupom z hora nadal. To znamená, konferencie v rámci veľkých medzinárodných iniciatív, aby sa zaistil pohyb a zapojenie všetkých aktérov do politického dialógu a oni vypracovali dôležité komunike, ktoré stále platí. No a súčasne sa uskutočnili dve konferencie, ktoré bohužiaľ nedosiahli to, čo sme dúfali. Takže my máme iný prístup s rovnakým cieľom. My sa chceme zameriavať na tri hlavné oblasti. Poprvé, všetko, čo sa dá urobiť na zníženie násilia, tak videli sme tie čísla, pretože občania Sýrie to žiadajú. Oni eh, hovoria, že stačilo, pretože už to viac nemôžeme zniesť. A ďalej, všetko, čo sa dá urobiť na zvýšenie humanitárnej pomoci pre občanov Sýrie, v dobi 4 rokov, kedy sú medzi troma štyrmi stranami vrátane IS teraz, no a oni sa stávajú obeťami nechcene. No a ak tak tie vytvoria nejaké e, priestor na politický horizont, a na politický dialog medzi Sýrčanmi, tak treba to podporiť. A tým v teórii, to nie každý, zdá sa, že to považuje za rozumné. Dobre, že my si odne, pretože nehovoríme o novej Ženeve 3, ale hovoríme o jednotlivých krokoch. No, ale mali by sme ich otestovať a presvedčiť, presvedčiť sa, či sa to dá urobiť. No a preto sme si vybrali Alepo. Každý tvrdí, tvrdí a hovoria mi, že by ste sa museli zblázniť. Alepo je najkomplikovanejšie miesto. Všetci sú tam a nikto e, neumožní, aby sa to stalo a nedovolí. No a reakcia je taká, že práve preto, že to je také náročné a práve preto, že Alepo je Alepo, je to ikona, je to mikrokozmos, zmes všetkého, čo v Sýrii existuje. No a momentálne je to tiež symbol multikulturalizmu, multireligionizmu a je to posledné veľké mesto, ktoré ešte neskolabovalo, by skolabovalo, tak do Turecka by smerovalo 500 tisíc utečencov, naviac k tým 3,2 milióna. A sú obklúčení z dvoch strán, obe strany sa stretávajú v tomto meste a bojujú už 3 roky. No a preto sme predložili návrh, aby sme prijali dohodu z Nebude to prímerie, pretože e, prímerie nemá v Sýrii úplne e, dobrú reputáciu. Príbeh z Homsu a z ostatných miest ukázali, že v mnohých prípadoch mesta skolabovali, že museli požiadať o pomoc. Povedali, že príjmame kapituláciu. O tom v prípade Alepa nehovoríme. Hovoríme, ako o zast- hovoríme o zastavení bombardovania na jednej strane a raketách na druhej strane. No a samozrejme tiež si uvedomujeme, že boj proti terorizmu je prioritou a je to priorita v Sýrii aj v Iraku. Samozrejme, že si uvedomujeme, že rezolúcie OSN 2170-2178, ktoré sa venujú terorizmu, čo je Islamský štát, Daesh podľa OSN a tiež zastavenie zahraničných bojovníkov na všetkých stranách. Ale to môže prísť len vtedy, keď budeme mať opatrené na budovanie dôvery. No sa politického hľadiska, e, hľadom na ten pocit beznádeje, chceme vytvoriť a dať istý príklad, aby ľudia začali veriť tomu, že násilnosti budú klesať a preto to zmrazenie konfliktu z Alepa. Rokujeme s predstaviteľmi vlády. E, nie sú to jednoduché rokovania, vieme, že detaily sú dôležité a to zmrazenie konfliktu a nie to tradičné prímerie bude komplikované. Ale snažíme sa to presadiť a nikdy sa nevzdáme, pretože Alepo sa trochu podoba na Kobane. Je to ikona kedy sa ukazuje, že násilnosti treba zastaviť a zmenšiť. Uskutočnilo sa stretnutie v Káhire a v Moskve. Obe neboli ideálne z rôznych dôvodov, môžeme o tom hovoriť, ale podporili sme ich, pretože akákoľvek dynamika z hľadiska politického dialogu medzi Sýrčanmi, aj keď to nie je dokonalé, aj keď sa nezúčastňujú všetci, a medzi sírskou opozíciou alebo niektorými predstaviteľmi opozície a vládou je v každom prípade lepším krokom ako neexistencia dialógu, Všetko ako boje medzi sebou snaží sa, že niekto vyhrá, ale nikto nevyhrá a porazení budú všetci občania Sýrie. My sa snažíme pracovať na všetkých týchto krokoch, aby sme využili bakový efekt, sílu OSN na e, prístup z jedného stretnutia na druhé, aby sme udržali tú dynamiku a aby sme vytvorili nejaký vzorec. Nepotrebuje to už e, vedcov. O tom sa už diskutovalo dosť. E, rámec ženovského komuniké prispôsobený na dnešné dnešné podmienky, ako je IS a ostatné faktory, a to línia, podľa ktorej môžeme pracovať. Treba to objavovať znovu. My musíme nájsť vzorec, tak aby všetci boli zapojení do procesu. A už boli predložené isté návrhy, existujú a niektoré z nich sú realistické, ale všetky začínajú jedným slovom zastavenie bojov, zníženie násilnosti. No a toho sa dá prejsť na ústavné zmeny, politické zmeny vládu, politické jednoty, prechod na politickú vládu, ktorá by zahraniala všetkých, každú menšinu a samozrejme aj väčšinu. No a usporiadanie volieb a potom vznik novej pozície v Sýrii. Ešte sme sa tam nedostali. Musíme začať s prvým krokom. Ale ja vám môžem povedať, že obyvateľe Sýrie sú už vyčerpaní. Všetci sú už unavení z konfliktu, eh, kde neexistujú výťazy a spôsobujú len utrpenie. Posledná vec. Európa, my, vy, čo je veľmi dôležité, potrebujeme lepšie zapojenie Európy a musím povedať, eh, že sa mi páčili schôdze s 24 ministrami eh, Európskej únie a s Federikom Mogherini nedávno. Mám pocit, že všetci si uvedomujú, že je na čase, aby Európa prispela cez OSN no, sama, ale aby prispela k nejakej iniciatíve o stabilite v Sýrii. No a jedným spôsobom, ako by sa to dalo urobiť, viem, že sa veľmi o tom diskutuje, to je balíček, balíček intervencií, ak by sa to zmazenie e, konfliktu podarilo, tak potrebujeme celkový balíček pomoci a iniciatív, aby si ľudia uvedomili, že je to výrazná zmena a výhoda, ak by všetci sledovali rovnaký cieľ a líniu, nielen v Alepe, ale všade. No a preto som veľmi rád, že dnes som tu, som vďačný za túto príležitosť no a samozrejme rád zodpoviem vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem za vašu presnosť a za tento dobrý popis toho, čo sa deje v Sýrii. A teraz prejdeme k poslancom ako prvý pán Plenkovič. Thank you very much, Chairman. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pán Demostúra. Ďakujem za vaše pripomienky. Ja spomínam na vaše aktivity v Chorvátsku pred takmer 20 rokmi, tiež v Bosne a Hercegovine máte veľmi bohaté skúsenosti s rôznymi časťami sveta. Vy ste hovorili, že Alepo je ikonou v našom prístupe, ale v správe pre bezpečnostnú sme videli, že 400 ľudí bolo zabitých, ale z toho 30 detí. Mohli by ste nám prezentovať hodnotenie, svoje hodnotenie Asadovej, vlády, režimu, vzhľadom, že Alepo je v rukách opozičných síl. Ako vy hodnotíte situáciu? Je vláda dôveryhodným partnerom v rokovaniach? A aké sú šance na pokračovanie ženevských rokovaní? Ďakujem pekne, pán Howitt. Ďakujem veľmi pekne, ja, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a podelili sa s nami o váš pohľad na vec. Samozrejme, podporujeme vás. Mnohí z nás sa stretávajú s predstaviteľmi opozície v Sýrii každý mesiac v Štrasburgu. No a je, sa pýtajú, čo sa dá robiť a je skutočne a pre nás ťažké nájsť odpoveď. A rovnako by som sa chcel spýtať na Alepo. Ďakujem za to, čo ste nám povedali. V vzťahu k Alepo už ste povedali, že nenavrhujete prímerie, teda tradičná slova zmysle, ale minister zahraničných vecí eh, sírskeho režimu povedal, že sú ochotní pristúpiť na to v Alepe a na to isté, čo robili v Homse. Chápete také ich pozíciu? No a myslím, že sírska vláda si stanovila isté podmienky to znamená, že rebeli musia zložiť zbranie prvý. A to je bariéra a prekažka na ceste k dohode v Alepu. Hovoríte o tom zasadovým režimom a, alebo dokážete to prekonať nejako. Po druhé, vy ste v prezentácii nehovorili o úlohe Iránu. Mnohí hovoria, že izbalá je veľmi dôležitý. Židské, židské povstalci v Iráne budú zohrávať dôležitú úlohu v boji No a minulý týždeň iránske revolučné eh, sily povedali, že iránske, iránska vláda chce vybudovať eh, a rozostaviť eh, rakety a strely v Iráne. Takže neviem, v akom rozsahu má Irán vplyv na Sýriu. A, a hovoríte o vašich obavách s Iránom a akom rozsahu Irán Asad tam zastupujú jednotený front a čo by s tým mala robiť Európa. No a posledná vec, zástupcovia Širáho asada a predstaviteľia opozície a sa dohodli, že budú rokovať v Moskve, že príjmu dohodu v Moskve, ale pokiaľ viem, tak zatiaľ sa nič neprijalo. Povedzte mi, ak sú tu nejaké novinky, ale myslím, že sírska politická opozícia momentálne nesúhlasí s ruskou iniciatívou a momentálne sa dohodli na pokračovaní debáte. Čo si myslíte? Myslíte, že eh, opozícia v Sýrii, ktorú opozícia a jej predstavitelia sa budú zúčastňovať eh, takýchto debát a čo vnímate, aký je predpoklad toho, aby sa to mohlo uskutočniť. Ďakujem. Ďakujem, takže máme zoznam rečníkov, ktorý je veľmi dlhý, takže e, možno 3 minúty by ste mohli každý hovoriť. Je tu veľa sociálnych demokratov, čo sa prihlásili, takže budeme to striedať. A teraz pani Scháke. Scháke. Sorry, President, my name... Ďakujem. Pekne, pán predseda. Ďakujem za možnosť hovoriť o tejto komplexnej téme, náročnom probléme, ktorý otvára základné otázky o úlohe, ktorú Európa môže zohrávať vo svetle tých rôznych činov, barbárstiev a utrpenia. Sirčanov o tom ste hovorili som rada, že ste hovorili o zahraničných bojovníkov, bojovníkoch na oboch stranách. A som myslím vyplýva, že si uvedomujete úlohu, ktorú zohrávajú Irán a ďalšie susedné štáty. Jasne si povedali, že sa treba zaoberať všetkými možnosťami na ukončenie násilnosti a utrpení obyvateľov Sýrie. Čo to znamená pre úlohu Asada? A ďalšia otázka či existujú nejaké scenáre, podľa ktorých myslíte, že eh, rokovania s islamským štátom sú priateľnou možnosťou. A posledná otázka. Ako myslíte, že situácia v Iraku a Sýrii je prepojená nielen z hľadiska príčin, ste zúraznili to vákum, ktoré vzniklo v Krí- eh, Sýrii, ktoré môžu IS zväčšiť, ale tiež čo sa týka rozšírenia humanitárnej krízy a viacerých frontov a vízie, ktoré to znamená pre celý región. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pán Bejon, ktorý je našim spravodajcom v prípade teraz súvislosti so zahraničnými vzťahmi pre Blízky východ. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujeme za veľmi explicitné slova. Vy ste povedali, a my to chápeme, že neexistuje vojenské riešenie. Kedy si Assad používal chemické zbranie proti svojim obyvateľom. Niektorí možno e, ľutujú, že vtedy sa vojensky nezasiahlo a dnes, ako ste pripomenuli, existuje vojenská um, aliancia okolo Spojených štátov amerických. Ja chápem vašu pozíciu a pýtam sa, pokiaľ ide o tieto vojnové zóny, to vojensk, tá vojenská otázka si e, vyžaduje určitú koherentnosť našej strany. Humanitárne a diplomatické úsilia sú teraz e, veľmi dôležité vzhľadom na úlohy, ktoré sme v minulosti nesplnili. Pokiaľ ide o tie rokovania, všetky zlyhali napriek dobrej vôli všetkých zúčastnených strán. Môžeme dnes presne povedať, aký cieľ majú rokovania Mm, tieto rokovania si samozrejme vyžadujú vzájomnú dôveru, odzbrojenie a zníženie násilia, o ktorom hovoríte. Myslíte si, že bude možné obe strany presvedčiť, že táto vzájomná dôvera e, môže existovať, že tie strany si môžu navzájom dôverovať? Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem za vaše slova. Mám tri otázky. Vy ste hovorili tiež o e, diskusiách v Moskvi, ktoré boli ukončené 29. a dohodli sa o nejakých moskovských princípoch, Tých viacero bodov, kde obe strany by sa mohli dohodnúť na boj proti terorizmu, jednate Sýrie a tak ďalej. Ale predstaviteľe sírskej opozície sa tam nezúčastnili. Vidíte nejakú možnosť, aby sírska opozícia sa zapojila do diskusí. No a po druhé, Irán je tiež veľmi dôležitým aktérom v rámci konfliktu, avšak Irán sa nezúčastnil ženovských rokovaní. Myslíte, že by sa dalo nejak zapojiť Irán do bu- rokovania budúcnosti? No a na záver je tu dilema spravodlivosti, zodpovednosti a mieru v Sýrii. Avšak ako dostať späť na agendu zodpovednosť. A čo si myslíte, e, čo, by, čo by, že dalo by sa zvážiť regionálny súd, e, súd v Sýrii, pretože medzinárodný súd e, sa dostal do patovej situácie. Pán Borgesio, Takže Borgecio je na telefóne s niekým, takže bude hovoriť pani Gomeš. Alebo počkajte, pán Borgecio, môžete hovoriť? Dobre. Takže pani Gomeš, OK. Pán Borgecio. Presidente Mistura, la ringrazio anch'io per la esposizione. E lei... Ďakujem, takže... Ja ti chcem poďakovať, pán Demestúra, za vaše vystúpenie, vaše slova. Vy ste sa ale nezaoberal dôkladne témou utečencov. Táto téma je v každom prípade veľmi dôležitá pre naše hranice, pretože existuje tu jasné riziko, že e, môže sa prísť k infiltrácii teroristického typu pri obchodovaní s ľuďmi a tiež s utečencami. Neviem, či ste sa zaoberali týmto problémom priamo na mieste. Zistili ste niečo, čo by potvrdzovalo takéto podozrenia, ktoré vyslovili ľudia, ktorí kompetentne hovoria o otázke bezpečnosti a čo by ste prípadne doporučil Európskej únii, aby dokázala kontrolovať a zmierniť prípadnú infiltráciu za druhé by ma zaujímalo, no zrejme ešte veľa príležitostí konštatovať stav bezpečenstva, v ktorom žijú spoločenstva, zastupujú rôzne spoločenstva kresťanského typu, ktoré niekedy veľmi priamo a naliehavo apelujú na Európu a na svet, na akej úrovni, okrem tej miestnej, na akej úrovni medzinárodnej, sa chcete zaoberať persekúciou kresťanov, do akej miery to bude zásadným prvkom politiky OSN a medzinárodnej organizácii. Myslím nie len vyhlásenie princípov, ale konkrétne opatrenia. Pani Gomeš? Pán Demistúra, som rada, že vás vidím. Mám otázku. Pokiaľ ide o sírskú opozíciu, pretože ja to chápem tak, že veci sa uberajú zlým smerom. Neexistovala skutočná sírska opozícia, a došlo k jej fragmentácii, tak povediac. Chcem sa spýtať, či je tá opozícia už súdržnejšia. Existuje nejaká národná platforma, na ktorej by sa mohla zjednotiť opozícia? Vidíte také niečo v Alepe napríklad? A teraz e, vzťah medzi ISIS a Asadom. ISIS e, to nie je rebelská sírska skupina, to nie je sírska opozičná skupina, oni sú určitým druhom medzinárodnej koalície, ale ja som nedávno počula z Iraku a z Kurdistanu, že boli prípady, kedy Asad a ISIS spolupracovali, eh, alebo si aspoň navzájom nahrávali, tak povediac. Čo si o to myslíte? No a teraz ešte k úlohe Turecka. Turecko zohrávalo kľúčovú úlohu pri e, podpore Alepa, keď Alepo bojovalo proti Asadu, Asadovi, ale teraz počujem znepokojúce správy o Turecku a o tom, že Turecko nejakým spôsobom podporuje inváziu ISIS v Sýrii a v Iraku respektíve zasahovanie zo strany ISIS v týchto dvoch štátoch. Ale e, proti tejto hrozbe bez Turecka my bojovať nemôžeme, takže povedzte nám, ako to vidíte. Pán Nár, nech sa páči. Ďakujem, áno, máte pravdu, že tento konflikt sa dá riešiť vojensky, ale čo sa týka politického riešenia, tak to je labyrint. Poprvé, preto, že Daš ktorý je e, hlavnou silou, v podstate je kompatibilný s akýmkoľvek vyjednaným e, riešením. Po druhé, pretože sú tam e, rôzne kmene a sektárske skupiny, kde máme alevitov, ktorí sa tam v podstate nakoniec spojili so kresťanským spoločenstvom. Kresťanské spoločenstvo podporuje alevitov. Takže možno preto podporovali aj Husaj, Husajna, pretože sa cítili chránení, nie kvôli z ideologických dôvodov. Takže máme tam túto, toto spojenectvo a na druhej strane máme e, zase opozíciu a máme tam obrovské e, kontrasty medzi Izraelom a arabskými krajinami a na druhej strane medzi Arabmi samotnými. Pýtam sa, myslíte si, že je absolútne potrebná prítomnosť Iránu ako súčasti riešenia tohto konfliktu. Po druhé, pokiaľ chápete, že rokovať je jedinou cestou alebo jediným spôsobom, ako to vyriešiť, tak ako vyriešite e, otázku dynastie alebo rodinné dynastie Al-Assad. To nie je len jedna osoba, je to v podstate taká os moci, ktorá združuje v podstate moc alavickej komunity. A po druhé, ako si myslíte, že dvaja smrteľní nepriatelia, ako sú ale, kresťanská a alavická komunita a po to druhej strane zvyšok krajiny, ako sa môžu dohodnúť, aby bok po boku bojovali proti Aldaeš ktorý je fundamentalistickou skupinou, ktorý, ktorá je neprístupná akémukoľvek vyrokovanému riešeniu. Ďakujem teraz, pán Smith. Thank you, President. I'll, I'll... Ďakujem. Ja nebudem opakovať otázky, ktoré ste už e, počuli. Ďakujeme, pán Demistúra, veľmi za vašu prácu a za vaše úsilie. Vy ste hovorili o ženevskom komunike, že to je jediná skutočná dohoda, ktorú sme videli v tomto procese. Môžete nám potvrdiť, že e, prechodná vláda je naďalej hlavným cieľom vašej práce? Samozrejme, máte pravdu, to zmrazenie konfliktu je o zastavení bojov a potom môžeme hovoriť o štruktúrach, ale pokiaľ ide o ten local freeze, ako ste ho nazvali, e, mám svoje pochybnosti. Vy asi tiež nemyslíte si, že je tu riziko, že e, režim bude aj toto takticky využívať, aby presunul e, jednotky na iné miesto, aby mohol inde lepšie bojovať? Musíte zabezpečiť, aby ste získali na svoju stranu dosť opozičných síl, aby toto fungovalo, táto stratégia toho lokálneho zmrazenia. A môžete ešte niečo povedať o tom, či by OSN mohla vydať rezolúciu o týchto lokálnych zmrazeniach, local freezes, čo by sa robilo, keby tie strany nedodržiavali podmienky tohto zmrazenia bojov. Um, aké budú tresty, ako to bude vyzerať regionálne, Saudská Arábia, Turecko a tak ďalej, pretože my na toto budeme musieť získať širšiu koalíciu. Na to nebudú stačiť iba domáce sírske síly. Ďakujem a teraz ko, pán Korvinek. Pán Korvin Mike, nech sa páči. Ďakujem, ja chcem otvorene povedať, že ja nie som vyložený politik. E, ja sa pozerám na váš životopis a vidím, že vy žijete z tohto konfliktu, takže vo vašom záujme je, aby ten konflikt vydržal čo najdlhšie, pretože vy z neho žijete. Povedali ste, že vojenské riešenie nie je možné, ale potom niekto príde, kto si nemyslí, že je to nemožné a zrealizuje to. Ja som si istý, že keby peniaze, ktoré dostala Slobodná sírska armáda, keby ich dostal eh, Bashar al-Assad, tak by bol už dávno tento konflikt vyriešil vojensky. Po tretie, hovorilo sa, že, uh, eh, eh, ne, že potrebujeme demokratické riešenie, ale toto iba odloží ten konflikt na neskôr. V Čečensku bol krvavejší konflikt než v Sýrsku a teraz v Čečensku nie je demokracia a všetko prekvitá. Takže prosím, pán veľvyslanec, dajte šancu Bašarovi al-Asadovi. Senior Líc? No. Pán Líc, alebo nie? Pani Zebajos. Tak som mycket, herr ordförande. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem vrátiť k arabskej e, jari v roku 2011, keď e, sírsky ľud demonstroval mierovo každý piatok. Čo sme urobili zle vtedy, z minulosti? Prečo degenerovala táto vojna takýmto spôsobom. Mohla OSN urobiť viac? Mohli uh, susedia Sýrie urobiť viac? A keď sa toto všetko začalo v Sýrii, zároveň prebiehala vojna v Líbii a celá mediálna pozornosť sa sústredila na e, Líbiu, aj politická pozornosť sa tam sústredila. Preto ja si kladiem otázku, či sme mohli v tom rannom období sírskeho konfliktu urobiť viac. Môžeme sa aj poučiť z toho, čo sme mali urobiť alebo urobili v Líbii a v Sýrii, ako zabezpečiť, aby sa takáto situácia neopakovala. Ja som bola vtedy vo švédskom parlamente a môžem povedať, že my sme vtedy hovorili len o Líbii a veľmi málo z nás upozorňovalo na Sýriu, ale vtedy to bolo naozaj ťažké a Už vtedy sme mohli urobiť niečo diplomaticky napríklad. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať? Aj tam, tam. Takže už neberiem ďalších rečníkov, pretože sa ich prihlásil opäť živila, tak aby pán vyslanec stihol odpovedať. Ale teraz bude hovoriť pán Schaffhauser. Schaffhauser. Prezident, euh, euh, euh, rapidement. Monsieur l'ambassadeur. Pán veľvyslanec, vy hovoríte, že je potrebné zasadnúť za stôl a ukončiť boje. To hovorí aj Asad prezident, aký máte presnejší program, aké sú vaše ďalšie kroky, pretože e, toto je samozrejme základ diskusí, ale zatiaľ v tom nerobíme pokroky. Druhá otázka. Súhlasíte s tým, že náša podpora tzv. demokratickej opozície sa mohla odvrátiť a e, napríklad materiálna podpora, ktorú sme dávali, ktorá bola určená demokracii v Sýrii, bola odklonená z legálnych tokov a podporová vlastne ISIS. Je to pravda? A potom, pokiaľ ide o úlohu Turecka, pýtala sa na to pani Gomeš, takže tá istá otázka. E, po štvrté, ja som bol predsedom mimovládnej organizácii v Sýrii, najväčšej, ktorá E, poskytovala zdravotníckú pomoc. Mali sme ne- nemocnicu v e, Alepe a viem, že Alaviti a kresťania boli rešpektovaní. Ako by sme mohli na základe tohto praktickým spôsobom obnoviť jednotu e, štátu, jednotu krajiny? Ďakujem. Teacher, um... Ďalší rečník, ďakujem. OSN sa odvoláva žiada 1,5 miliardy dolárov od medzinárodného spoločenstva, ale súby sú zatiaľ iba polovica tejto sumy pre Sýriu. Tá situácia je stále vážnejšia, je tam stále viac barbarských radikálnych skupín, napríklad Islamský štát. E, údajne síly spojené s Asadom používali chemické zbranie a je tu riziko, že konflikt sa rozšíri do Libanonu, Jordánska a Turecka. Ešte stále sa domnievate, že je možné mierovo riešiť tento konflikt po tom, čo prišli radikálni aktéry ako Islamský štát? A druhá otázka, aká je nová úloha Izraelu v tomto konflikte? Ďakujem. Ďakujem, ďalší rečník. Yes, thank you very much, ambassador, for... Pán ambasador, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prevzali na seba túto veľmi komplikovanú úlohu v tomto štvorročnom období konfliktu. Pred pár týždňami prišiel náznak, že sa mení pozícia Západu voči Bašarovi al-Asadovi. Viete, že pôvodne pozícia bola taká, že nedôjde k rokovaniam predtým, než um, odstúpi prezident a teraz sa zdá, že si viacerí uvedomujú, že je potrebné rokovať s Asadom a zapojiť ho do tohto zatiaľ neexistujúceho mierového procesu a chcem vedieť, aký máte na to názor. Uľahčilo vám to prácu, táto zmena, alebo naopak? Ďalšia otázka, ale prosím, nechápte ma zle. Vy ste mali predchodcov Kofiho Anana a a Lakta Ibrahimiho, e, veľmi prominentných politikov. A čo si myslíte, čo vy môžete urobiť, čo bude iné ako to, čo robili vaši e, predchodcovia, ktorí sú naozaj teda ťažké kalibry, ale napriek tomu neúspeli. No a teraz sa opýtam ja, nadpísal som si to. Chcel som sa taktiež niečo opýtať po tých znepokojivých eh, eh, udalostiach na eh, golandských výšinách. Máme tam teda ten konflikt s Izraelom a prišli tam o život dva izraelskí vojaci aj španielský vojak. Tak máme tam veľa vojakov a mm, iných spolupracovníkov OSN, ktorí zomreli v tejto oblasti. My, vy sa bojíte, možno, že by konflikt sa mohol rozšíriť do Libanonu, tam máme Hizbala, ktorý je taktiež dôležitým aktérom. No, čo sa týka tých návrhov, e, prímeria, alebo ako hovoríte, zmrazne situácie, s kým ste hovorili? Ja to chápem tak, že opozícia v Sýrii je veľmi malá, teda tá časť, ktorú by sa dalo hovoriť. A je dominovaná hlavne teroristami islamského štátu a inými skupinami. Takže toto by bol prvý krok. Mali by sme zapojiť všetky strany, pretože sa tam financuje jedna strana alebo druhá strana, ale mali by sme zapojiť do toho všetkých aktérov. No a teraz bude hovoriť pani Ajala. Ďakujem, pán predseda. Áno, taktiež by som sa chcela pripojiť k tomu, že poďakujem pánu Demisturovi, pretože je to taký malý slnečný lúč v celom to, celom tej hororovej situácii, ktorá vyzerá, že sa nikdy neskončí. A chcem mu poďakovať za jeho nasadenie pri hľadaní riešenia. Vy ste hovorili o tejto situácii, hľadáte to e, riešenie, chcete tam zmraziť e, násilie. A ja by som sa chcela opýtať, prečo je to tam také ťažké? Prečo bude ťažšie tam stanoviť konkrétne podmienky, ako môžeme pomôcť my. Hovorili ste o balíčku okamžitej pomoci, ale hovorili ste s pani Mogherini, mohli by sme pomôcť nejakým spôsobom my, ako je to načasované, mohli by sme možno podporiť alebo pomôcť pri tomto zmrazení násilie. No a pokiaľ by to v Alepe išlo dobre, ja si to želám z celého srdca, aby sa to tam podarilo, tak mohlo by to spôsobiť takú pozitívnu nákazu, mohlo by sa to potom rozšíriť aj do zvyšku Sýrie, aby aj aby sa to tam stal takým symbolom e, zlepšenia situácie. Ďakujeme pani Ajala. A teraz bude hovoriť pán Demistúra. Má to ťažké, pretože toto je taký polica, také policajné vypočúvanie pomaly, takže prosím, odpovedajte tak dlho, ako len chcete. Ďakujem. Áno, samozrejme sú niektoré e, otázky, ktoré sa prekryvajú. Neviem, či sa mi ich podarí trochu skomprimovať. Niektoré sú presné a jedinečné, takže pokúsim sa. No, Pôjdem otázku po otázke a odpustite, pokiaľ to nepokriem všetko, ale môžeme to potom spoločne celé zrekapitulovať. Takže, Alepo. Prišlo tam o život 100 ľudí, to je pravda. Áno, je to len pár dní. Boli vystrelené rakety, vystrelila ich opozícia, nie vláda. Obvykle, čo sme tam videli, tak skôr E, tam padali bomby a e, bombardovala e, vláda, ale teraz to ich vystrelila tieto rakety opozícia. Chcem podať jednu vec, ktorá možno nebola podaná úplne jasne. Alepo je z dvoch tretín ovládané vládou a z jednej tretiny opozíciou. Nekontroluje ho alebo neovláda ho 100% opozícia, práve naopak. Takže ovláda len relatívne malú časť a je to tam zablokované celé tou malou cestou. Asi to zle vidíte, je to ďaleko. To vidíte na tejto mape. Pozrite sa na tú čiernu časť. To je islamský štát. Takže v Alepe máte v podstate takú ikonickú situáciu. Je to tam veľmi náročné, ale dobre, my sme tu na to, aby sme sa pokúsili tam vyriešiť túto Mission Impossible. Takže je to naozaj veľmi náročná situácia, ale môžeme tam dosiahnuť naozaj pozitívne dôsledky. Takže jedna tretina eh, je v rukách opozície, dve tretiny eh, v rukách vlády, čas opozície Al-Nusra potom tam 20 kilometrov ďalej už tam sedia jednotky islamského štátu. Takže máte tam v podstate všetky prísady na to, aby sa vám ste to mohli pokúsiť zastaviť. Pretože pokiaľ by to bolo plne pod kontrolou vlády, tak by tam mohli byť 100 tisíce utečencov. A pokiaľ by tam bol islamský štát, tak by tam došlo k masakru a navyše by tam bolo možno až 600 tisíc utečencov. Pokiaľ by opozícia nadalej vystrelovala rakety a vláda by to tam bombardovala z lietadiel, tak by tam bola tragédia a celé miesto by bolo absolútne zničené. Pokiaľ ste niekedy boli v Alepe, pochopíte to, čo to znamená symbolicky pre nás, pre všetky, ale aj pre Sýriu. Pokiaľ ste boli v Homse, ja som tam bol nedávno, vám to popíšem, 40, ro- za 43 rokov som zažil 20 konfetov. Vrátane Dubrovníka, vrátane všade inde, kde boli e, také situácie, ale niečo ako veľmi v Homse, tak to som ešte v živote nevidel. Absolútne zničené, všetko úplne, úplne zničené. Takže mali by sme bojovať za to, aby sa to nestalo aj v Alepe. Alepo je komplikované, a že to tam zomrelo 100 ľudí pred pár dňami, tak práve to dokazuje, prečo by sme mali trvať na takomto riešení, napriek tomu, že to bude komplikované. A teraz, čo sa týka e, takých podružných e, škôd e, vo vojenských konfliktoch, tak vždy to vyzerá dosť zle. Ale taktiež máte podružné škody medzinárodných iniciatív. No a Alepo, tým, že je ikonickým miestom. Je to niečo ako bolo Kobany. Pamätáte si na Kobany? Nikto tam nechcel zasiahnuť, že si mali hromadu dôvodov, prečo tam nechceli nič robiť. No a dnes Kobany stále ešte existuje. Celá tá, celý ten odboj bol vedený jednou ženou. No ale po sa stalo medzinárodnou otázkou. A to vlastne viedlo k tomu, že to miesto absolútne nepadlo, neskolabovalo. Už v decembri sa mohlo stať to najhoršie, mohla tam byť e, tá posledná bitka, ale to sa nestalo. Takže toto je odôvod viac. Keď vidíte, že tam zomrelo 100 ľudí, odôvod viac, prečo sa snažiť. Ďalšia otázka, aby som nehovoril príliš do široka. Takže podmienky. Áno, je pravda, že čo sa týka e, Sýrie, tak keď som navrhol zmrazenie násilia v Alepe, tak už vláda začala stanovať určité podmienky. Napríklad, e, aby zahraniční e, bojovníci sa prestali pripojovať k opozícii, alebo by sa, aby položili zbranie, aby opozícia uznala jednotnosť mesta a že je pod e, kontrolou vlády. No a teoreticky tieto princípy samozrejme sú pravdivé. Je pravda, jedného dňa tam nebudú žiadni zahraniční bojovníci a skôr či neskôr by tam nemali byť ani žiadni teroristi v tejto krajine v Sýrii. To sú uh, uznesenia 2178 a 2170. Jedného dňa Sýria bude zjednotená, o tom nikto nepochybuje. Ale to by nemala byť podmienka pre zastavenie bojov a pre uh, skončenie s využívaním ťažkých zbraní v Alepe. Takže ide len o to, ako sa na to pozriete. Je to podmienka, alebo je to v podstate dôsledok, ktorý potom povedie k tomu, na čo sa všetky, všetci dohodneme. Žiadni zahraniční e, bojovníci, žiadni teroristi, zjednotená krajina a jedna vláda, ktorá bude kontrolovať stabilitu celej krajiny. Takže o tom ešte diskutujeme, rokujeme. Nikto nehovorí, že to bude jednoduché, nikto neočakával, že sa vláda len tak vzdá svojich niektorých podmienok, ale naďalej rokujeme a nevzdáme to. Čo týka Iránu, Irán je veľmi dôležitý. Jeho vplyv je jasný, jeho prítomnosť je jasná. A čo týka Hezbaláhu, tak ten možno sa zmenil určité aspekty boja. Pred pár mesiacmi sa zdalo, že opozícia vyhrávala. Potom tam prišla veľká zmena priamo v teréne aj podľa všetkých analytikov vďaka veľkej alebo významnej prítomnosti Izbaláhu. Čo sa týka Iránu, potrebujeme, aby sa zúčastnila riešenia pre Sýriu, ale samozrejme, pokiaľ Turecko, Saudi, Saudská Arábia, e, Rusko, Irán, bez všetkých týchto krajín, bez nich nebudeme mať dostatočnú kritickú masu, aby sme dospeli k dobrému riešeniu pre Sýriu. Irán určite sa musí zúčastniť. Ďalej, Moskva. To stretnutie podľa mňa bolo dobrou iniciatívou, pretože ruská vláda má určité slovo, má vplyv na sírskú vládu a ich účasť a ich schopnosť predložiť alebo takto priviesť k rokovaciemu stolu aj sírsku vládu, to je dôležité. A je len veľmi málo aktérov, ktorým by sa podarilo tam priviesť sírskú vládu, alebo prídu a potom hneď sa zdvihnú a odídu. Takže my potrebujeme diskutovať so sírskou vládou, čo pre nich znamená politická jednotnosť. Všetci musia diskutovať. Takže na tomto stretnutí nebola e, sírska, nebol, nebol predstaviteľ sírskej opozície a neboli tam teda ani iní aktéry, ako napríklad Al-Hatib, tak to samozrejme nie je dobrý signál, ale to, čo sa stalo v Moskve, bolo určite užitočné. Bol to krok správnym smerom a teraz na to musíme ďalej stavať prinieslo to určité výsledky. Niektoré veci ešte môžeme diskutovať, niektoré e, body sa e, zhodovali s určitými bodmi e, oznámenia zo Ženevy. No a čo sa týka nejakých fatalistov, niektorí očakávali sme, že ten konflikt za, že v podstate za 6 mesiacov skončí, a ďalej sme mali e, Kahiru, Moskvu, takže nebolo to úplne dokonalé, ale určite to poslúžilo. V každom prípade všetko v tejto chvíli pomáha. Čo môžeme robiť alebo vy ste to neopýtali, ja sa opýtam sám seba, čo môžete robiť vy, aby ste pomohli? O čo sa snažíme? Ako môžeme pomôcť? No bolo by dobré, keby parlament, Európsky parlament povedal, že dobre, nie je žiadne vojenské riešenie, to je jasné, a to potrebuje, aby sa tam zamrazilo násilie. Musí sa tam prestať bojovať. A to hovorím preto, že ináč nebudeme mať dostatočnú kritickú masu, aby sme sa pohli ďalej. Musíme to využiť ako také ikonické hnutie. Musíme povedať, robte čo chcete, ale má to určité hranice. Nemôžeme čakať ešte rok, aby tam prišlo o život ďalších 200 tisíc ľudí. Čo sa týka úlohy prezidenta Asada v budúcnosti, tak úprimne, ja by som to prenechal e, sírskému národu, Myslím si, že návrhy určitých iniciatív, ktoré by mohli viesť k jednotnej vláde, ktoré by sa zúčastnili všetci, alaviti, kurdovia, e, kresťania, sunická väčšina keďže ona bola predtým vyňatá z toho procesu, nie islamský štát. Ten nikdy nebude súčasťou, ale ona nechce. Takže toto by viedlo k revízii ústavy, to je potrebné, a potom ďalej k voľbám. A tento proces by mal e, čítať všetkých. A Assad naďalej má vplyv na takmer 50 krajiny a obyvateľstva. Je dôležitým aktérom, nemôžeme ho ignorovať. No a tento celý proces by mal viesť k stabilizácii. Takže Sýria, v ktorej všetci môžu spolupracovať. Rokovať s eh, islamským štátom v žiadnom prípade. Oni s nami nebudú rokovať, my s nimi nebudeme rokovať. Oni sú teroristi, sú teroristickou skupinou. Taktiež bolo na ne napísané uznesenie eh, o Rady bezpečnosti OSN. Ja som si potresol rukou s Miloševičom, s Husajnom a s ďalšími, aby som ich pár menoval, ja som to urobil a cítila som, že matka na mňa nie je príliš hrdá, pretože som s ním potreboval diskutovať o humanitárnej pomoci s ľuďmi, ktorí, ktorých ovládali v určitej oblasti. Takže z humanitárneho pohľadu si myslím, že OSN je vždy pripravená diskutovať s kýmkoľvek, aby pomohla ľuďom. To je humanitárny aspekt, ale z politického pohľadu my s nimi nediskutujeme, nerokujeme, oni sú teroristická organizácia. Ďakujem. A čo sa týka Iraku a Sýrie, aké tam je prepojenie, je to jasné. V niektorých oblastiach tam vôbec nie je žiadna hranica. Ja sám som predtým pôsobil v Iraku a pamätám si, že to, čo mu dnes hovoríme Daš alebo ISIS, tak predtým tam bol Zarkavy a pár ďalších, ktorí v podstate využili tú frustráciu a odsudzenie sunnickej eh, populácie, ktorá bola vylúčená eh, z diania zo strany vlády. Neskôr teraz sa to stalo aj eh, v Iráku a v podstate takticky sa potom pripojili vtedy k Al-Kaide neuberol sa to správnym smerom. Ako viete, v Iráku bol narobený veľa chyb, na výsledok bol taký, že sa to začalo šíriť do Sýrie a potom zo Sýrie sa to vrátilo späť do Iráku. Takže dve krajiny sú prepojené, je to dôležité prepojenie a musíme obe tieto krajiny riešiť predovšetkým, čo sa týka otázky Daesh a ISIS. Pokiaľ pomôžeme stabilite v Iráku, pomôžeme stabilite v Sýrii a naopak. Dôverujeme Asadovi v prípade potenciálnych rozhovorov. A najväčším problémom v tomto konflikte je to, že v podstate nikto nikomu nemôže poriadne dôverovať. A dúfam, že príde chvíľa, kedy budeme diskutovať o tom, že tento konflikt nemôže vyhrať ani Bašat a ani opozícia. A že všetci na tom musíme spolupracovať, tak ako v prípade iných konfliktov. Musíme si všetci sadnúť k stolu spoločne a snažiť sa vytvoriť inú Sýriu. Moskva. Môžeme, eh, môžeme pri, priviesť eh, viacero zastupcov Sýrie a sírskej opozície do ďalšie, k ďalším dialogom? Áno, ja dúfam, že áno. Mali sme príležitosť, ktorú sme nevyužili. Pokiaľ by sme E, v podstate má takú situáciu, že by vláda navrhla zmrazenie násilia v Alepe ešte pred jednaním v Moskve, tak si myslím, že zastupcovia opozície by mali väčší záujem sa zúčastniť na tejto schôdzi, pretože by cítili, že vláda k nim v podstate vystiera ruku, že chcú budovať dôveru, že majú záujem na to, aby sa deeskalovalo to násilie. Ale ja si myslím, že toto je práve tá príležitosť, musíme e, zväčšiť počet e, členov koalície, ktorí cítia, že je treba diskutovať aj s tými, s ktorými bojujú. Čo týka utečencov, tak e, to je dramatická otázka. Ja som hovoril s Antoniom Gutierrezom v Ženeve a čo týka utečencov, tak už ich je viac zo Sýrie než z Afganistánu. Ja som bol v Afganistáne dvakrát na misie. Môžem vám povedať, že tam bolo obrovské množstvo utečencov a týchto je teda ešte veľa viac. Na druhej strane taktiež sa dochádza k destabilizácii krajín. Napríklad Libanon je to malá krajina, ja som tam tiež pôsobil. A predstavte si, že by napríklad do USA prišlo milión utečencov. Čo by robili USA? Takže tak toto vyzerá v Libanone, teda samozrejme proporčne. Okrem tých utečencov, ktorí tam už boli, ktorí pochádzajú napríklad z Palestíny. No a nemám, pán, ako povedal pán Borgencio, nemám, nevidela som náznaky, že by v utečenských táboroch bola, infil, bol infiltrovaný ISIS alebo Daesh že by prišli zvonku. Ja som videl určité prípady, kedy sa to stalo, keď to spôsobovali problémy, a, ale to bolo v Libanone a bolo to zo strany Al-Nusra. Tá spôsobovala veľké problémy v Libanone, spôsobovalo tomu určitú mieru destabilizácie, ale toto musí monitorovať. Obrovská väčšina utečencov zo Sýrie pochádza naozaj zo Sýrie a oni sa sledujú vzájomne a sledujú tých, ktorí sú blízko vláde, pretože tí údeženci, ktorí utekli, sa väčšinou utekli pred vládou, bali sa vlády, boli ponižovaní a teraz čakajú, kým sa budú môcť e, vrátiť domov. Mnoho z nich sú to veľmi vzdelaní ľudia a chcú sa dostať nechcú sa dostať na nejaké miesto, kde nemajú čo robiť, iba, môžu iba čakať. Čo sa týka prenasledovania menšín a kresťanov v Iraku a v Sýrii, tak to je obrovský problém a akékoľvek riešenie pre Sýriu a pre Irak by muselo obsahovať riešenie aj tohto aspektu. Ja som tam videl napríklad to, že Al-Nusra bola obvinená, že ničila e, kostoly a iné ďalšie miesta. Takže bez pochyby musíme trvať na jednotnom riešení pre Sýriu. A to je e, inkluzívnosť, aby sme nikoho nevylúčovali. V súčasnosti kresťania sa obávajú, ale obávajú a sa aj alaviti. A preto by alaviti mali byť ubezpečení zo strany medzinárodného spoločenstva, zo strany OSN, že príde politické riešenie a že nebudú prenasledovaní, že budú súčasťou riešenia. A toto ma dostáva ku otázke o Líbii. Áno, musíme sa poučiť z minulosti. Za každým, čo diskutujem o Sýrii, tak mi ľudia hovoria, prosím, snažme sa vyhnúť tomu, čo sa stalo v Líbii aby sa to tam neopakovalo. Takže musíme nájsť nejaké politické riešenie čo najskôr. Ja som to nebol, takže vám nepoviem, prečo sa to tak stalo, ale pokiaľ sa bude tlačiť rýchlo na politické riešenie, pokiaľ by sa bolo tlačené na politické riešenie skôr, tak by nebol žiadny daj, žiadny a ISIS a neprišli by tam zahraniční bojovníci z oboch strán ktorí teraz spôsobili, že je veľmi ťažké rokovať, dokonca aj v Alepe. Aby ste rokovali o Alepe, tak musíte rokovať v podstate s 18 skupinami, a nie s dvomi alebo s tromi. Jedného dňa tam budeme písať históriu, pretože určite tam budú určite premeškané šance a z toho by sme sa mali poučiť. Ja som bol v Iraku a pamätám si, a to pripúšťajú teraz už aj všetci, že najväčšou chybou bolo e, rozložiť armádu a iné inštitúcie, pretože to sa potom vytvoril e, Daesh. Niektorí e, z jeho členov sú bývali vysokí mm, armádni príslušníci takže máme to oznámenie zo Ženevy, ktoré nám hovorí, že v podstate čo sa stane v Sýrii, tak vrátane armády, všetky inštitúcie musia byť chránené, tak aby sme zamedzili kolapsu, tak ako sa to stalo v Iraku a ako sa to stalo v ešte v horšej podobe v Líbii. Či vidíme väčšiu mieru kohezie medzi sírskou opozíciou? No už všetci dúfame a dúfam, že aj oni dúfajú, problémy, ktoré mali, že podporovali rôzni regionálni aktéry, ktorí mali, rôzny vplyv. No a preto vstupujú niekedy záujmy regionálnych záujmov a nie vlastné. No a myslím, že čas viac sa prevažuje ten pocit, že je na čase, aby ukázali, že nie sú slabí v Káhire. Boli dobré náznaky týmto smerom, je to dôležité, pretože a keď sa stretávame s vládou, oni tvrdia, že oni nemajú partnera, že majú len viacero skupín obyvateľstva namiesto toho, aby mali spoločnú líniu. Takže je dôležité toto získať. Aj pre nás získať pocit, že hovoríme s dôveryhodnými a koherentnými partnermi. Myslím, že postupne to dosahujú, ale treba im pomôcť ísť týmto smerom. Úloha Turecka. No, úloha Turecka najskôr treba uznať eh, krajina, ktorá má 900 kilometrov hranice za Dajšom medzi Irakom a Sýriou a 1,6 milióna utečencov. No už to je krajina, ktorá trpí následkami a rozbou ďalších následkov. A v tomto kontexte je tu potreba pochopiť vlastné obavy. Čo sa týka ich úlohy v tom, čom hovoria médiá a niektorí z vás to tiež spomenuli, ja by som rád veril tomu, že Turecko je a malo by si veľmi dobre uvedomovať rezolúcie 2178, 2170, ktorí hovoria o nepomoci zahraničným bojovníkom a v žiadnom prípade pomoci teroristickým skupinám. No a ja nemám dôvod na to myslieť si opak, ale je to dôležité, aby sme si uvedomili, že Turecko si uvedomuje hrozbu ďalších 400 tisíc utečencov z Alepa, ak by to skolabovalo. Regionálni aktéry, to je veľmi dôležité. Keď hovoríme o Iráne, nesmieme zabúdať na to, že je dôležité uvedomiť si tiež pozíciu Saudskej Arábie a ďalších dôležitých regionálnych aktérov, ktorých veľmi znepokojuje situácia v Sýrii a skutočnosť, že väčšina bola devastovaná a zničená vládnou reakciou na to, čo začalo ako mierový odpor, prerastol do násilnosti a spôsobilo neprimeranú a hroznú reakciu. A taká je situácia dnes. Ako si vieme spoluprácu s unitou a kresťanov. No už musíme, pretože to je jediná možnosť. Boli spolu, bola to istá nerovnováha medzi spoločenstvami a treba na tom pracovať. Musíme si to predstaviť. Pozrieme sa na Libanon. Libanon, kde obrovská mozaika má kapacitu prežitia, napriek, napriek tomu, že sú tam rôzne spoločenstva, a podarilo sa im nájsť spôsob spolužitia a nemôžeme podceňovať kapacitu sírčanov, ak ostanú zlovaní. a presadí sa možnosť vojenského riešenia, namiesto toho, aby rokovali a hľadali sírske riešenie, ako našli Libanončania. Alternatívou je chaos v regióne od Libanona do Turecko, do Turecka, Jordánsku a kolaps Sýrie a ISIS na brehoch Stredozemného mora. Či istá pomoc pre opozíciu sa dostala aj do rúk ISISu? Veľmi pravdepodobne či už násilím alebo nejakými inými prostriedkami, ktoré z pozícií sa zmenili a prešli k ISISu. Nie, kde niektorí, kde zbranie a výbava, ktorú dostala umiernená opozičná skupina, tak eh, v rámci bojov sa dostala do rúk ISISu. Ale ISIS má najviac zbranie z Mosulu, kde 85 tisíc vojakov zmizlo, nechali tam zbrania a 4 alebo 5 tisíc predstaviteľov ISISu sa tam dostalo a majú dosť zbraní na pokračovanie dlhého konfliktu a sú to veľmi moderné zbranie. Takže nebudem zachádzať eh, do počtov a financií, ale to, čo prišlo z Mosulu, je skutočne zaražajúce čo teda robiť s ženskými menšinami a vzťahmi. Bol tam vzťahov medzi alavitmi a, a kresťanmi. Hovoril, že budúcnosť legitimity akékoľvek vlády je inklúzia a rozvoj. Ak sa budú riešiť tieto dve veci, vrátanie sunitov, šítov, kurdov, alavitov a kresťanov a nebude sa nikto vylúčovať, tak nebude priestor, aby Daesh, ISIS alebo nejaká iná skupina mohli byť na strane teroristov a tváriť sa, že to je riešenie problému. Nezabúdajte, jedna z chýb konferencie v Bone a Afganistane bolo to, že na tejto konferencii v Bone, tí porazení tam neboli, paštúni neboli dostatočne zastúpení, preto boli zraniteľní či Talibanov. Takže my budeme presadzovať vaše záujmy a nepotrebujeme presadzovať tento vzorec, pretože ten na strebornom podnose ľuďom ako ISIS a Daesh dáva možnosť využiť to vo svoj prospech. Podľa tu veľmi otvorená a úprimná otázka na mňa, ako si môžem myslieť, že tí ľudia, ktorých ja veľmi rešpektujem, a ktorých považujem ja a vy za najlepších vyjednávačov Kofi Annan, nositeľ Nobelovej ceny, generálny tajomník, ktorého som veľmi obdivoval Alachta Brahimi, ktorý zvládol mnohé riešenia rokovaní, prečo by sa to mne malo niečo podariť. Že ja to nezaručujem. Jediná vec, to je jednoducho, že po 43 rokoch OSN v konfliktných zónach 21 konfliktoch, jediná vec, ktorú viem, že poslednú vec, čo si OSN môže dovoliť, je byť nerelevantnou a vzdať sa. To by bolo najväčším problémom a um, bolo v Srebrenici, Rwande, no a povedať jednoducho, že toto je nemožné a vzdať sa by nebolo férové. Neviem, či sa mi podarí zmeniť veci, budem sa o to snažiť, ale v každej kríze, každá kríza prináša so sebou príležitosti, no a verte mi, že keď som sa ujal tejto úlohy, tak jediný pocit, ktorý som mal, je, že príchod Daesh zrejme na prioritné oblasti je obrovská hrozná kríza, ale tiež môže byť príležitosťou pre nás všetkých zmobilizovať sa pre aktérov Sýrie a za hranicami začať sa mobilizovať. A je to možnosť aby z toho išlo nejaké monštrum. Nuša, Rusko, Asad, Irán, USA, my všetci, Paríž. Dá sa zaradiť tento nový hrozný aspekt z možnosti. Už predstavte si, že by sa zmrazila to vojna v Alepe. No a že dve strany, tie dve strany by, sa, by prestali bojovať a len ISIS sa zapol, tak by bolo veľmi jednoduché, aby medzinárodná koalícia sa mohla sústrediť na ľudí, ktorí sa chcú zmocniť celej oblasti. Ak bude bojovať každý proti každému, tak to uľahčí situáciu ISISu, aby čakal ako dravec pripravený na vhodný okamih. či by sa konflikt mohol rozšíriť do Libanonu. Áno, či to vyslalo rôzne signály týmto smerom a len odpor a kreativita politikov v Libanone zatiaľ dokázala tomuto zabrániť. Ale je, to, je tam veľké nebezpečenstvo. Keď som hovoril s premiérom, tak nedávno som si uvedomil, že boli momenty, kedy boli k tomu veľmi blízko. Doteraz sa to nestalo, ale riešenie, aby sa to nestalo v Libanene je vyriešenie konfliktu v Sýrii. Či um, bude mať balíček iniciatív EÚ, bude fungovať, keď ehm, nájdeme riešenie v Alepe. Určite, my potrebujeme nejakú motiváciu pre ľudí v Alepe a inde. Ak sa zmrazí konflikt, a to sa stane. A po druhé, ak sa konflikt nezmrazí a keď to celé budeme odkladať, tak e, ak bude úspech, tak to môžeme urobiť na mnohých ďalších miestach. A ľudia majú vplyv, pretože oni sú unavení. A Nusro, Nusrovi hovorí, že ne, ne, e, nesúhlasíte so zmrazením, ale budete vy bombardovať a niekto iný, tak vy ste e, zodpovední za prerušenie dodávok potravy na liekov. A to, to si ani on nemôže dovoliť. No a na záver, ďakujem pekne. Ste nie je žiadny všeliek. Nie, nie je to nemožné, ale treba to urobiť. V Financial Times bol veľmi zábavný článok, ktorý hovoril, že naj nebezpečnejšou prácou vo svete, než na svete. Alebo mal taký rebríček najnebezpečnejších prác a ja, moja pozícia bola na 6. mieste. Po Holičovi Kim Jong-una. Takže je to náročné, ale nemôžeme sa vzdať. Ďakujem pekne. No, takže ja by som chcel vám osobne poďakovať za túto prezentáciu, ktorá bola veľmi jasná. Vy ste nenechali ani jeden aspekt nezodpovedaný, odpovedali ste na všetky otázky, takže vám chcem pogratulovať. V našom výbore vedieme veľmi veľmi negatívne diskusie. Už je dlho, čo sme nemali takúto eh, pozitívnu, jasnú diskusiu Takže vám želám všetko na vo vašej práci, predovšetkým zájme sírskeho ľudu a celého regiónu. Ďakujem. A teraz prerušujeme až do pol šiestej.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

Vamos a dar comienzo a la sesión. Esta sesión... Takže budeme pokračovať. Máme tu zasadanie spoločne s výborom DV. Pani Linda McEwen stojí po mojej, sedí po mojej lavici. Ona je teda pod pre, svojou predsedničkou tohto zasadania. Teraz začneme diskutovať s pánom Janom Eliassonom, ktorý je e, zástupcom e, generálneho tajomníka OSN. Tiež teda vítam pána Jana Eliasona. Máte problém so sluchadlami? Počkáme, či vám funguje tlmočenie. Áno, dobre. Takže je mi cťou tu uvítať pána Jana Eliasona, ktorý je zastupcom generálneho tajomníka OSN. Je to pre nás obrovská čest, že ste nás navštívili v Európskom parlamente, že ste sa dostretli s našimi dvojmi výbormi, ako už som povedal. Vítam taktiež pána Majera Hartinga, ktorý je veľvyslancom EÚ pri OSN. EÚ a OSN majú e, skutočne úzke e, vzťahy, úzko spolupracujú na inštitúciálnej úrovni a čoraz viac posledných rokov, predovšetkým sa snažíme spoločne šíriť mier a e, riešiť krízy. Predovšetkým chceme teda e, naďalej spolupráca v týchto oblastiach. OSN spustila viacero iniciatív v roku 2015. Prichádza e, teda rozhodový, prilomový rok. Máme tam e, misie, alebo mierotvorné misie, taktiež misie politického charakteru. Máme tam podporovanie, podporu taktiež žien Um, mieru a bezpečnosti, boj proti klimatickým zmenám. V roku 2015 OSN učí svoju trasu uh, do budúcnosti a EÚ sa bude pohybovať naďalej v blízkosti OSN pri, pri ďalších uh, krokoch. Pán Eliasson, ďakujeme, že sa tu s nami podelíte o svoj názor na to, ako sa OSN pripravuje na ďalšie kroky v budúcnosti. zajme vás Zaujíma nás váš názor napríklad aj na konflikt na Ukrajine a čo sa týka e, konkrétnych riešení, ako k tomu môžeme prispieť my. No ale predtým, než vystúpite, ešte dám slovo kolegyne Linde McEwen, ktorá je spolupredsedničkou tohto výboru, ako som povedal, je predsedničkou výboru DV. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že sa uskutočne toto spoločné zasadnutie výborov AFED a e DV, pretože v mene výboru pre rozvoj, ktorému predsedám, by som chcela no, tiež veľmi pri, veľmi privítať. Otázky, ktoré, s ktorými sa zaoberáte, sú dôležité nielen pre členov výboru pre zahraničné veci, ale aj výboru pre rozvoj. Pán Maja Harting je tu tiež veľvyslanec EÚ pri OSN, tiež vás srdečne vítam. tak ako povedal predsedajúci, tak rok 2015 bude veľmi dôležitým rokom pre, rok, pre OSN. Budeme konfrontovaní s mnohými procesmi, ktoré aj náš parlament veľmi pozorne sleduje. Budúci mesiac v marci sa uskutoční konferencia OSN v Sendai v Japonsku o redukcii následkov katastrofa a v Addis Abeba sa uskutoční konferencia o finančnom rozvoji a v septembri summit OSN o radení rozvoju cieľov milénia a udržateľnosti. Výbor pre rozvoj sa tým veľmi intenzívne zaoberá v spolupráci s kolegami z OSN. A na záver samozrejme v decembri v Paríži sa uskutoční konferencia v Paríži o klimatických zmenách. To sú všetko veľmi dôležité procesy, ktoré určia kurz rozvojovej politiky v nadchádzajúcich rokoch. Je to tiež Európsky rok rozvoja. Európska únia rok 2015 venovala rozvoju. No a my tvrdíme, že je dôležité, aby sme hovorili o cieľoch dosiahnutých v EÚ z hľadiska rozvojovej politiky, aké výsledky im boli dosiahnuté, ale tiež to musí byť rok aktivít nových záväzkov a agendy vaša práca ako zástupcu generálneho tajomníka OSN, podpora snách OSN je veľmi dôležitá aj pre EU a bude zohrať kľúčovú úlohu v nadchádzajúcom roku, takže teším sa, tam ešte slova, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vážení spolupredsedovia, som veľmi rád, že som bol pozvaný do Európskeho parlamentu. Vy zastupujete voličov z európskych národov a tiež zastupujete organizáciu, ktorá je veľmi dôležitým globálnym aktérom. Máte veľmi dôležitú úlohu, tak čo sa týka bezpečnosti a mieru, rozvoja a ľudských práv. A ja sa budem snažiť povedať pár myšlienok a objasniť trochu tieto tri oblasti, ak dovolíte. Ja myslím, že žijeme vo svete, kde multilateralizmus medzi a medzinárodné inštitúcie sú pod veľkou skúškou. Ja by som dokonca si dovolil povedať, že aj národné inštitúcie sú musia čeliť rôznym skúškam a preto ľuďom vo svete musíme zaručiť mier a bezpečnosť a rovnako ich potreby v oblasti rozvoja a ľudských práv je tu o kredibilitu inštitúcií, ktoré boli vytvorené, aby slúžili občanom. Ja neustále pri sebe nosím chartu OSN, robím to už od roku 1982, toto už je 12. vydanie tejto charty a vždy si treba pripomínať, aké sú prvé tri slova tejto charty. My, národy, my musíme slúžiť národom a to je základný test zodpovednosti. Takže v tomto prostredí, ktoré sa neustále mení v dnešnom svete, s elementami, ktoré súvisia s novou geopolitickou, geoekonomickou situáciou, explózia informačných, informačných a komunikačných technológií, sa dôležitejšia úloha migrácie, urbanizácie, bohužiaľ aj terorizmu v kombinácii s organizovaným zločinom. Máme pred sebou obrovské výzvy a obrovský, obrovskú zodpovednosť dosiahnutia ciele pre našich občanov a národy sveta. Jeden z najlepších trendov je, rastúca úloha, význam žien, to je poprvýkrát v histórii, keď ženy konečne zaujímajú tú pozíciu, ktorú eh, by mali a eh, už dlhé roky, staročia mali zaujímať. A možno preto je proti tomu taký odpor. Ja keď som bol eh, v roku 2005 zvolený za predsedu generálneho zhromaždenia, tak sme sformovali program OSN tak, čo by mohlo byť tiež priateľné pre ten Európsky parlament, a totiž, že bez rozvoja nie je možné zaručiť mier a naopak. A bez eh, dodržiavania ľudských práv už nejde vôbec nič. A ja by som k tomu ešte dodal možno aj eh, bez právneho štátu. A to sú tri základné časti medzinárodnej agendy. A keď jeden z týchto pilierov bude oslabený, a tak je slabá celá stavba. Ja som eh, pracoval v kríze, počas, počas krízy v Darfúre a videl som, čo to znamená, keď vojna zastavuje rozvoj a keď porušovanie ľudských práv narušuje koheziu akékoľvek spoločnosti. Takže tieto tri oblasti, e, tým sa musíme venovať všetkým naraz. Nie jedno po druhej. Ja keď som ešte študoval, tak som počul učiteľe hovorili, že najskôr je rozvoj. Alebo nie, najskôr je mier, potom je rozvoj a potom sú ľudské práva. Samozrejme, že nie. Všetky tri, so všetkými troma treba pracovať naraz, čiže jasné prepomenie. Vidím tu Eduarda Kukana, bývalého ministra zahraničných vecí Slovenska. Spolu sme o tom hovorili na pôde OSN. Veľká výzva premiéra bezpečnosti, výzva, o ktorých hovoríte aj tu, a to je Sýria. A môj kolega Túra tu bol pred chvíľou, takže ja nebudem zachádzať do detajlov. Poviem len, že je to ako infekcia v svetových orgánoch to, ako to zničilo prakticky národ, obyvateľia krajiny miest trpia a tak utečencov ohrozuje existenciu susedných krajín. Ja som bol v Libanone pred mesiacom a každý štvrtý občan tejto krajiny je už teraz sírčan. Bol som v škole v Bejrúte a polovica študentov boli sírčania, čiže obrovský tlak na zdravotný systém, školstvo, e, pracovné miesta. A už ste videli dopady sírskej krízy na Irak e, s nárastom terorizmu a expanziou ISIS. Um, Potrebujeme rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, tak ako Pán Ibrahim aj pán Kofi Annan sa veľmi snažili, ale nemali tie, tak povediať, svaly na to, aby mohli tú prácu urobiť a povedať veci otvorene. Namiesto toho OSN musela riešiť humanitárne dôsledky obrovských rozmerov, veľkú utečeneckú krízu aj humanitárnu krízu. Okrem toho máme samozrejme krízu v Afrike. Tam najdôležitejším záverom podľa mňa je, že krízy musíme vždy vnímať v regionálnom kontexte. Ja som bol mediátorom v Darfúre v rokoch 2007 a 2008 a po mesiaci som dospel k záveru, že túto prácu mediátora nezvládnem sám, respektíve nemôžem pracovať iba v Sudáne, musím ísť do Čadu, Líbie, Egyptu, Eritreje, aby som vlastne získal všetky zúčastnené strany a dovedol ich za rokovací stôl. Takže aj keď ide o Blízky východ, aj Afriku, všetky krízy musíme vnímať v regionálnom kontexte. A dobrým príkladom na to je um, Sýria, ale napríklad aj Demokratická republika Kongo. Až keď OSN rozšírila svoju agendu, uh, už to nebola len mierová misia, ale OSN rozšírila toto celé na politi- európsky rámec a zapojili sa do toho aj ostatné štáty, až vtedy sa dostavil, dostavila nejaká zmena. Pokiaľ ide o generálneho tajomníka, tu je veľkým mrakom, ktorý všetko zatieňuje ukrajinská kríza. Nemôžem skrývať, že medzinárodná atmosféra týmto utrpela. Zdá sa, že duch studenej vojny sa opäť objavuje je potrebné sa usilovať, aby sme obmedzili škody. Už teraz boli um, spôsobené mnohé škody, ktoré vyplývajú z nedostatku dôvery. Vidíme tú krízu, ktorá sa odohráva teraz aj v Európe. Je tu riziko, že sa to rozšíri do iných oblastí. Mm, je potrebné, aby spolupracovali hlavné veľmoci um, aj v sírskom um, konflikte Chcem teda poukázať na fakt, že v prípade Ukrajiny musíme veľmi jasne a pevne obhajovať princípy medzinárodného práva. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby nedošlo k eskalácii, ktorá by vyvolala katastrofu obrovských rozmerov. Pani podpredsednička McAven sa veľmi zaujíma o rozvoj, o druhý pilier OSN v druhom pilieri robí obrovskú prácu, najmä do toho spadajú ciele novej generácie, ktoré sme stanovili v septembri. 8 miléniových cieľov bolo dobre splnených. Samozrejme, ale musíme pristúpiť k ďalšej fáze, napríklad v eradikácii chudoby musíme odviesť ešte ďalšiu prácu v oblasti udržateľnosti. Vaša generácia je prvá generácia v histórii, ktorá sa musí zamýšľať už vážne nad budúcnosťou planéty. V živote môžete mať plán B, ale neexistuje žiadna planéta B a preto musíme skombinovať prácu na eradikácii chudoby s prácou na udržateľnosti. Udržateľnosť musí e, byť súčasťou všetkého, čo budeme robiť v budúcnosti. I, takisto právny štát a inštitúcie musia byť súčasťou rozvojovej agendy. Ja som zo štátu Švédska, ktorý kedysi bol jedným z najchudobnejších v Európe, tak ako aj iné nordické štáty. A potom sme sa vyvinuli v prosperujúci štát vďaka investíciám do infraštruktúry, do vzdelávania a do dobrých inštitúcií. A myslím si, že toto je naozaj zásadné na to, aby sme mohli bojovať proti chudoby, eh, chudobe a aby sme zabezpečili udržateľnosť. Naše úsilie musí mať proste kontinuitu. Takže do týchto rokovaní um, vstupujeme s mnohými výzvami a musíme hľadať riešenia najmä čo sa týka financovania, pretože mnohé štáty v G77, napríklad Latinská Amerika, Afrika, hovoria, že sú dobré finančné plány napríklad pre klimatické zmeny, ale pokiaľ ide o financovanie rozvoja, tam nevidia konkrétne čísla a konkrétne záväzky. A musíme si uvedomovať, že tento problém existuje. V polovici júla, ako ste povedali, pani predsednička McAven sa bude konať konferencia, kde uvidíme, či nájdeme nejaké riešenie pre financovanie rozvoja, rozvojovej politiky. Môžeme povedať napríklad, že investície do klimatických zmien sú zároveň investíciami do boja proti chudobe. Áno, súvisí to. Väčšinou to tak je. Napríklad obnoviteľné energie to sú investície potrebné pre oba ciele, ale musíme hľadať zároveň aj nové zdroje financovania a musíme sa poobzerať aj e, medzi menej tradičnými zdrojmi financovania. Okrem oficiálnej rozvojovej pomoci vo forme peňazí, ktorá dúfam ostane zachovaná. Budeme musieť hľadať napríklad aj investície v dôchodkových fondoch, e, v súkromnom sektore. Musíme mobilizovať mm, e, vnútroštátne financie, potom takisto nelegálne toky financí. Tabum Beki, bývalý prezident Juhoafrickej republiky, predložil teraz vedecké dôkazy o tom, že 50 miliard dolárov každý rok e, odíde z Juhoafrickej republiky nelegálne. Čiže ak e, by sme vedeli podchytiť tieto nelegálne toky financí, mali by sme nový stroj peňazí. Takisto riešenie dlhov, to je problém pre ministrov financí a potom problém daní daňových rajov, ktoré existujú, to je takisto súčasť širšieho e, kontextu riešenia tohto problému. Ja na to poukazujem už teraz je e, síce neskoro. Teraz je február, konferencia je v júli, ale už teraz chcem na to poukazovať, pretože ak sa nám nepodarí prielom na konferencii v júli, budeme mať zasa problém na konci septembra. No a pokiaľ ide o ľudské práva, v lete 2013 Ban Ki-moon a ja sme dostali správu od kolegov, ktorí skúmali poslednú fázu vojny na Sri Lanke. A kolegovia sa dopracovali k záveru, že OSN systémovo zlyhala pri zisťovaní toho, čo sa vlastne deje na mieste a žiadali nás, aby sme to nejako zmenili a myslím si, že už príjmame závažné kroky. Máme nový program, ktorý sa nazýva Human Rights Upfront a bude to nový prístup, ktorým, v ktorom e, ľudské práva dostanú prominentnejšie miesto už od začiatku pri riešení problému. Musíme plniť to, e, čo máme v charte OSN, ktorú som ukázal. Nebudeme čakať na to, kým sa porušovanie ľudských e, práv zmení na masové ukrutnosti. Budeme zasahovať e, skôr a budeme predkladať tieto veci včas v Bezpečnostnej rade OSN, aby sme predišli rôznym masakrom a krutostiam. Vždy, keď hovoríme, že sa to už nikdy viac nesmie opakovať, tak vlastne zlyhávame, pretože už len to, že opakujeme túto vetu, už to je našim zlyhaním. Nesmieme sa opäť dostať do rovnakých situácií. Nevravím, že sa všetkému vyhneme v budúcnosti, ale musíme, byť, musíme si uvedomiť, že porušovanie ľudských práv to je taký prvý uh, príznak, na základe ktorého si musíme uvedomiť, že sa niečo zle deje. Viem, že tento parlament sa veľmi snaží o prevenciu a toto by mal byť akt prevencie. Život e, konfliktu je väčšinou eh, dosť dlhý, ale Bezpečnostná rada OSN sa do toho zapája často príliš neskoro. Nezasahujeme eh, do eh, prípravnej fázy konfliktu a nezasahujeme do tej poslednej fázy konfliktu. My musíme pracovať už pred konfliktom, aby nedošlo k ďalšiemu rozvoju toho konfliktu. Takto by som ja vnímal reformu OSN. O, teraz sa veľa hovorí o reforme napríklad Bezpečnostnej rady, ale ja by som toto vnímal ako hlavnú reformu, teda mier a rozvoj riešiť naraz a tie ľudské práva. No a potom tu musí byť aj ten regionálny prístup, pretože konflikty nie sú izolované, konflikty musíme dávať do regionálneho kontextu. To je všetko, pán predsedajúci a pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, veľmi obdivujem vašu prácu a rátam s podporou EÚ a Európskeho parlamentu pri našej práci pri riešení porušovania ľudských práv a pri našej práci, ktorá zabezpečuje mier. Ďakujem. Ďakujem. Začína rozprava. <clears throat> Hlási sa celý rad kolegov a kolegyň. Každý dostane maximálne dve minúty rečníckého času. Poprosím vás, aby ste sa naozaj držali svojho rečníckého času. Pán Plenkovič, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, pani predsednička, pán Eliasson. Pamätám si, ako ste pracovali v rámci Paktu Stability e, pre východnú Európu. Boli ste súčasťou tretieho e, diskusného stola o bezpečnosti. Ako predseda delegácie pre Ukrajinu musím povedať, že toto je kľúčový záujem pre nás. Došlo už k určitému vývoju, ale OSN sa do toho len obmedzenie zapája, sa na, zdá sa nám. Takmer pred rokom valné zhromaždenie OSN odhlasovalo rezolúciu o teritoriálnej integrite Ukrajiny, ale ešte stále chýba konsenzus na Bezpečnostnej rade OSN a preto nie je možné konať. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť pod, podrobnejšie? Čo si myslíte, ako sa bude uberať úloha OSN v tomto konflikte? ako to bude s agresiou na Ukrajine, pretože na základe toho, čo ste povedali, je jasné, že bude ťažké prísť k riešeniu bez zap- zapojenia okolitých štátov. Pán Guerrero Salón, ďakujem pekne za prácu, ktorú odvádzate a za to zapálenie, s ktorým ste nám predstavili eh, tú myšlienku, že je treba pracovať, eh, aby sme pomohli týmto národom, ktoré to potrebujú. Mám dve rôzne otázky. Poprvé, potreba financovania, ktorú vidíme v poslednej dobe, aby sme riešili humanitárne krízy vo chvíli, kedy kumulácia obrovskej krízy vo svete už e, dospela na svoj vrchol. Vidíme, že dochádza k šetreniu, že sa škrtajú e, programy potravinové na podporu bývania a tak ďalej. Takže prosím, aký, aké posolstvo by sme my mali si vziať e, v EÚ zo strany OSN, tak aby sme sa zaviazali k dodatočnému financovaniu na riešenie týchto humanitárnych krízy. Po druhé, zdôrazili ste dôležitosť investovať do dobrých inštitúcií. A toto súvisí s reformou OSN a či sa vo všeobecnosti dá pokročí pri presadzovaní e, pri podpore dobrého riadenia a spravovania. Máme stále viacej e, e štátov, ktoré zlyhali a máme stále väčšiu mieru chudoby a vylúčenosti. Ďakujem. Ďakujem za vašu prítomnosť, pani Beferra. Mám dve e, otázky. Poprvé, 22. januára na zhromaždení OSN bola prejavená vola vytvoriť svetový rámec ohľadom šírenia nenávisti po internete. Máme tam napríklad terorizmus a fanatizmus, ktoré nás zaplavujú. No a po druhé, Hovoríte o porušovaní ľudských práv, že to je prvým znakom, že niečo sa pokazilo. Čo si myslíte o tom, čo sa deje vo Venezuele? Je to štát, ktorý je súčasťou Rady bezpečnosti, tam je politické prenasledovanie, sú tam preto dôkazy. A v podstate tam armáda je, má autorizáciu potláčať e, vôľu e, národa. Ďakujem. Ďakujem. Pani Lohbiller. Ďakujem, pán Eliasson, za prezentáciu. Pri príprave tejto diskusie sme dostali dokument, ktorý hovorí aj o tom, že nám viete dať informácie o tom, ako je to s implementáciou rezolúcie OSN 1325. To je veľmi dôležitá rezolúcia, ktorá hovorí o tom, že OSN zrealizovala dopadovú štúdiu, ktorá skonštatovala aj pozitívne veci, ale aj také, ktoré sú menej pozitívne. Hovorí o tom, že OSN nevie zabrániť napríklad rodovému násiliu v konfliktoch takisto nevie e, zabrániť utrpeniu žien e, v konfliktoch, žien utečenkyň. Mohli by ste povedať viac o tejto dopadovej štúdii a akým spôsobom by ste vedeli využiť podporu EÚ pri lepšej implementácii? Pani Gomez, nech sa páči. Pán Eliasson, som rada, že vás vidím. Chcem sa spýtať, vy ste zástupca generálneho tajomníka OSN. Chcem sa vás spýtať, ako sme na tom s reformou Bezpečnostnej rady OSN, pretože ja si spomínam, keď som tam pracovala, ľudia hovorili o tej tzv. open-ended working group, ktorú prezývali never-ending working group. Holandský premiér nedávno opäť predložil túto otázku a to právom EÚ by mohla odštartovať tento proces, ktorý je kľúčový, nevyhnutný, pretože Sýria je práve tým najlepším príkladom toho, že e, Bezpečnostná rada je v úplnej slepej uličke. Je to obrovská kríza s obrovskými dôsledkami. Druhá otázka. Súhlasím s vami, pokiaľ ide o nelegálne toky financií, ktoré by boli e, užitočné e, pri financovaní rozvojovej politiky. Často tieto nelegálne e, peniaze sa dostávajú do európskych bank. To sme zistili aj v správe minulý rok, v správe o korupcii. A OSN by mohla na toto tlačiť, keď e, my budeme vyšetrovať napríklad tzv. luxemburské úniky, Luxemburg Leaks a, a um, podobné záležitosti. Tu by nám OSN africké rozvojové štáty mohli pomáhať. A potom ďalšia vec. OSN zlyhala na Sri Lanke, to vieme, to sa uznalo, ale ja by som poukázala aj na Líbiu. Tu mali zodpovednosť eh, členské štáty EÚ, ale aj OSN, pretože tam naozaj sme zlíhali, pretože sme si neuvedomili, aká je zásadná otázka, aké sú tie bezpečnostné štruktúry, ktoré mala, e, malo riešiť medzinárodné spoločenstvo. Mm, my sme si mysleli, že v Líbii existuje policia a armáda, ale pritom neexistovali. Takže niektoré štáty OSN a EÚ vnímajú ako takých miláčikov medzinárodnej rozvojovej pomoci, ale v skutočnosti sú to hrozné diktatúry, ktoré ničia svojich ľudí. Napríklad aj Etiópia. Etiópia si vyžaduje, aby sme zmenili trošku pohľad. Ďakujem teraz pani Hautala. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán Eliasson, za vaše inšpirujúce vyjadrenie, váš entuziasmus naozaj potrebujeme, keď chceme vybudovať lepší svet. Viem, že vy ste zohrávali kľúčovú úlohu pri presadzovaní právneho štátu v medzinárodnom rámci udržateľných rozvojových cieľov. A ja chcem vedieť, ako vaša práca pokračuje, ak to sú tí, tak povediať, dobrí a zlí tejto situácii. Ja sa domnievam, že právny štát je kľúčový pre udržateľné rozvojové ciele. Mnohé problémy, ktoré vidíme, vyplývajú z nedostatku právneho štátu, z nedostatku transparentnosti a tak ďalej. Takže vysvetlite nám prosím, ako by sme mohli najlepším spôsobom hájiť právny štát v tom budúcom rámci rozvojových cieľov. Ďakujem. Teraz pán Stýr. Uh, Ďakujem, pán Eliasson. Vy ste zdôraznili inkluzívne inštitúcie, že sú dôležité pre rozvoj. Áno, to je pravda. V novom globálnom rozvojovom rámci máme jeden udržateľný rozvojový cieľ inkluzívnej inštitúcie. Zároveň chceme ale, aby ten nový rámec bol univerzálny, aby sa nevzťahoval iba na rozvojové štáty, ale na všetkých členov OSN. A tu vidím možný problém, pretože niektoré prominentné štáty OSN, rýchlo sa rozvíjajúce štáty, sú na tom tak, že e, ekonomicky rýchlo rastú, ale pokiaľ ide o demokratické inštitúcie, e, sú skôr spiatočnícke a snažia sa svoj model dokonca exportovať do iných štátov. Ako chcete riešiť tento problém v rámci OSN? Ďakujem. Pán Pansieri má slovo. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Rád by som si vypočul odpoveď na dve všeobecné otázky. Poprvé, politické a geopolitické zmeny majú vplyv aj na sociálnu oblasť a na hospodárstvo a takisto aj na regionálnu a národnú úroveň a musíme si uvedomiť, že mnohé problémy, ktoré máme, e, spočívajú aj v tom, že E, už máme iné referencie. Do roku 89 sme mali bipolárny svet, potom USA boli takým strážcom demokracie a túto úlohu už USA dnes nesplňajú. Neplnia, ale neexistujú žiadne nové e, veľmoci, o ktoré by sme sa mohli oprieť. Európa e, takým niečím nie je, ani OSN. A preto ja si kladiem otázku, a ako v tejto štruktúre by sme mohli vytvoriť nejaký oporný bod, nejaký nový oporný bod. Akým spôsobom by sme k tomu my vedeli prispieť? A potom druhá otázka. Existuje rozpor medzi určitými vecami, ale napríklad ľudské práva a rozvoj je potrebné prepojiť, ale mnohé štáty obetujú ľudské práva na oltári rozvoja, napríklad e, Čína alebo Rusko. To sú stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN. Ako, ako zaobchádzať e, rovnakým spôsobom s týmito krajinami a ako zachovať a dodržať tie rozvojové ciele? Takže ja sa chcem opýtať jednu vec, ktorá sa týka e, misie do Minursa. Je to e, západná Sahara, Myslíte si, že, by sa, že sa podarí e, uskutočniť e, referendum o sebeurčení a ukončiť okupáciu e, tohto regiónu? A teraz pani Sevajos. Eh, ja hade tänkt ställa frågor om det förebyggande. Ďakujem. Pokiaľ ide o prevenčnú prácu, prevencia konfliktov, ja som veľmi rada, že vy ste sám predložil túto tému. Je to veľmi dôležitá časť e, vašej práce a bude dôležitejšia ešte v budúcnosti. Musíme konať predtým, než prepuknú konflikty. Hovorili, hovorili ste o nezávislom paneli na vysokej úrovni, ktorý presne má robiť takúto prácu, prevenčnú prácu, aby sa konflikty riešili v rannej fáze ale ešte ste spomenuli jednu ďalšiu vec. Hovorili ste, že nemáme planétu B. Opäť hovoríme o prevenčnej práci. V súčasnom svete e, prebieha súťaž o zdroje, zápas o zdroje, ktorý sa môže zintenzívňovať v dôsledku klimatických zmien. Bolo by cynické, keby sme sa dostali do takej situácie, že by sme bojovali proti klimatickým zmenám tak, že vytvoríme ďalšie klimatické zmeny. Toto sa vzťahuje na Arktídu. My máme už určitú ochranu vytvorenú pre Antarktídu, ale pre Arktídu ešte nie. A preto si myslím, že toto je problém, o ktorom treba hovoriť, o Arktíde. Ďakujem, pán predsedajúci hovorí pán Silva Pereira. Chcem privítať e, zástupcu generálneho tajomníka OSN. Veľmi dôležitým bodom vo vašom príspevku bolo financovanie rozvojovej politiky. Ja som spravodajcom EP k financovaniu rozvojovej politiky po roku 2015. Zástupca generálneho tajomníka hovoril o tom, že potrebujeme presnejšie čísla a takisto e, musíme schváľovať konkrétne záväzky do budúcnosti. Ja sa teda pýtam, čo vy rozumiete pod pojmom e, úspech, čo očakávate od konferencie v Addis Abebe. Táto konferencia sa koná v júli, to je onedlho, a pýtam sa, ako hodnotíte vy tie očakávania ktoré má Európska únia, alebo to, čo sa očakáva od Európskej únie a aké signály vysielame ďalším partnerom, hlavným donorom rozvojovej pomoci. Myslíte si, že budeme úspešní na tejto konferencii? Ďakujem. Ďakujem teraz pán Buchner. Buchner? <clears throat> Vielen Dank, Herr Eliasson, äh, dass Sie zu uns gekommen Ďakujem, pán Eliasson, za to, že ste prišli medzi nás a odpovedáte na naše otázky. Chcem sa vrátiť ešte k tomu desaťročnému e, výročiu rezolúcie OSN 1325. Ako viete, pozícia žien v niektorých štátoch sa dramaticky zhoršila v poslednom období. Chcem pripomenúť, že dennodenne niekoľko sto tamilských e, žien a detí je znásilňovaných na Sri Lanke denodenne zo strany armády. Aj v Egypte na, je stále viac násilia na ženách. Týka sa to najmä kresťanie, ktoré sú unášané, často zavraždené, ak sa za ne e, nevyplatí výkupné a potom ich orgány sa predávajú. Egyptská vláda to zdá sa, toleruje. Minimálne nič proti tomu nerobí. Do akej miery je do toho zapojená samotná vláda, to neviem posúdiť. Situácia je veľmi neprehľadná pre nás. Nemáme o tom veľa informácií. Čo nám k tomu môžete povedať? Ďakujem. Ďakujem, ďakujem všetkým kolegom, že sa predržiavali prideleného času, takže máme dosť času a pán Eliasson nám v kľude môže na všetko odpovedať. Ďakujem. Ja nebudem môcť teda plne dostať tej dôležitosti všetkých vašich otázok, bez toho, aby som vás tu držal ešte aj v dobe večere, takže sa budem snažiť byť stručný. Takže účasť OSN pri riešení ukrajinskej krízy nie je natoľko silná, ako by sa nám páčilo. Máme tam problém s uznesením e, Bezpečnostnej rady OSN v Sýrii, to sa taktiež týka aj Ukrajiny. E, e, tam teda je to podobná situácia, ale máte pravdu, je jasné, že územná celistvosť je nespochybniteľným princípom a taktiež nespochybniteľnosť hraníc je tam teda silným princípom. To sa týka aj Krymu. Ďalej. Ja som navštívil Ukrajinu na začiatku marca. To bola e, kľúčová fáza krízy pred e, tým, čo prišiel Krym. A často bol e, generálny tajomník v, v kontakte s vedúcimi predstaviteľmi Ukrajiny a Ruska a tam chceme hrať dôležitú úlohu, sme ochotní, pokiaľ je treba teda, aby tam bol dôležitý aktér, ktorý ostatní hráči budú uznávať, tak sme ochotní hrať takúto úlohu. Samozrejme, medzi tým budeme aktívni na humanitárnej, eh, humanitárnom poli, tam je to bohužiaľ čoraz väčší problém a pri monitorovaní ľudských práv to budeme robiť aj naďalej. Taktiež sme eh, v úzkom kontakte s OBS e vo Viedni. Ale myslím si, že to ukazuje naše obmedzenia, v určitých situáciách. Nemáme spoločné nemôžeme kladať nejaké spoločné bezpečnostné kroky, nemáme nejaký spoločný konkrétny smer. A čo sa týka eh, prostriedkov OSN a členských štátov, tak tu si vážim vašej otázky. Dúfam, že sa vám podarí vyslať posolstvo solidarity vašim voličom. Naozaj ľudia veľmi trpia. Napríklad, keď som v decembri naposledy v Libanone, tak e, Svetový potravinový program musel byť na chvíľu zastavený. Teda tie porcie prestali ľuďom pri, e, predchádzať. Našťastie sa nám to riziko e, podarilo veľmi rýchlo odvrátiť, ale e, nebolo to dobre. Ja som taktiež bol predchodcov v úrade Valer Ames, e, koordinoval som tam konkrétne kroky a pamätám si, že sme dostávali žiadosti o peniaze a podarilo sa nám plniť teda 60-70 žiadosti, percent žiadosti a teraz sa nám darí asi iba 30 alebo 40. To nie je ani polovica. Keď sa pozriete na situáciu v Sýrii a v susediacich krajinách, tak tam vidíte, že to je 7 až 8 miliard eur, to je naozaj obrovská suma. Musíme byť schopní mobilizovať zdroje, ale taktiež musíme riešiť eh, príčiny situácie a neupadnúť do tej hroznej kontinuity neustále humanitárnej pomoci. Musíme, máme tam aj iné aspekty. Sú tam e, prevádzky, ktoré nás stoja miliardy dolárov, len aby ľudia mohli viesť relatívne normálny život. Taktiež musíme pracovať na e, zlepšení situácie. A vy tu máte vašich voličov a daňových poplatníkov, ktorí to musia platiť a tie výdavky sú naozaj obrovské. Ďakujem za to, že ste prejavili všetci podporu nášmu smerovaniu v súvislosti s dobrými inštitúciami. Pre nás je to kľúčové. Vy ste tu hovorili o jednom aspekte, ktorý súvisí s e, vzťahom medzi dobrými inštitúciami a stabilitou. Pretože pokiaľ pochádzate z krajiny so slabými alebo so žiadnymi inštitúciami v mnohých sektoroch, tak v tom prípade viete, že toto je e, slabá krajina, alebo je to zlyhávajúca krajina, alebo krajina, štát, ktorý už zlyhala. Toto je nebezpečný štát. Máte tam nebezpečenstvo občianských nepokojov, dokonca občianských vojen, potom tam prichádzajú regionálne krízy, takže najlepšie, čo krajina dnes môže urobiť, je starať sa o vlastných občanov, byť inkluzívna a mať inštitúcie, ktoré im budú zaručovať slušný život. Nie je to dobré len pre vašich vlastných občanov, ale aj pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Keď sa na to pozrite z iného pohľadu, medzinárodné riešenia, napríklad v súvislosti s pristahovalectvom, s klimatickými zmenami alebo s inými globálnymi výzvami, dobré medzinárodné riešenie v našich krajinách je v podstate je našim záujmom, záujmom všetkým, všetkých. Takže dokáže si predstaviť, aký by bol svet, keby pár, všetky parlamenty sveta, všetci ľudia na ulici povedali, potrebujeme túto dohodu, pretože je to našim národným záujmom máme tam tú hranicu medzi národným a medzinárodným. Ale to musíte odstrániť a to musíte urobiť aj vy tuto v parlamente. Neviem dosť, aby som hovoril o nenáviste na internete, sledujem to len z diálky, takže nie som dostatočne informovaný, ale myslím si, že to zrkadluje klasickú dilemu na jednej strane medzi slobodou vyjadrovania a na druhej strane medzi rešpektovaním kultúr, tradícií a nepodporovaním extrémistických reakcií, ale nechce sa tu vyjadrovať, pretože na takú diskusiu by sa musel byť lepšie pripravení. A čo týka Venezuely, tak tam to nesledujem detailne. Venezuela je členom Rady bezpečnosti OSN a bola zvolená dosť veľkou väčšinou a bola taktiež kandidátom za latinskoamerické krajiny. No a my sa nebojíme vyjadrovať k porušovaniu ľudských práv. Vo všeobecnosti vidíte, že OSN sa k tomu vyjadruje viac a viac a som hrdý, že taktiež e, sa k tomu vyjadril e, nový e, vysoký komisár pre ľudské právo v Ženeve. On je teda veľmi aktívny a dúfame, že budeme hrať silnú úlohu na Rade pre e, ľudské práva. A ja si pamätám, ako na začiatku tam boli rôzne e, problémy, USA sa tam toho nechceli zúčastňovať, ale potom prišli špeciálni spravodajcovia a správy a špeciálne postupy, takže sa to celé etablovalo a dúfam, že to takto bude aj pokračovať. Čo sa týka 30, alebo 13.25. Nehovorte, že som o tom ne, nič nepovedal. Nehovorte to mojej manželke, prosím. To je veľmi dôležité pre ženy. Ženy musia byť podporované nielen v rámci mirotvorného procesu. A my sa teda vytvárame tento nový postup nie len v súvislosti s mierotvornými operáciami, ale 13.25 bude prepracovaný. A zaznamenali sme určitý pokrok, ale ešte nebol dostatočný. Ja som eh, bol mediátorom v šiestich konfliktoch na svete a nikdy som na druhej strane nevidel žiadnu ženu, ale na mojej strane stola vždy bola v mojej delegácii nejaká žena a taktiež v Líbii sme mali 25 ženských pozorovateľiek. Je tam naozaj pre nich veľa práce. A čo sa týka súčasťou mierotvorby, tak tam je to predovšetkým pravda, ale hovorím aj o e, organizovanom systematickom násilí na ženách. To je metóda vojny, ktorá je naozaj hrozná. A vyzerá to tak, ako keby sa tie jednotlivé strany pretekali, to bude brutálnejší. Tie všetky tie extremistické skupiny, ktoré sa navzájom predháňajú, to bude brutálnejšie a mali by sme si uvedomiť, že oni chcú týmto v strach. Tieto skupiny chcú, aby sme sa báli chcú, aby sme sa neustále obzerali a čakali, že nám niekto stojí za chrbtom. To je ich úmyslom. Oni nás chcú rozdeliť. A oni chcú aj zredukovať e, hodnotu a krásu našej demokratickej spoločnosti. Chcú, aby sme ne, e, sa nepriznávali k spoločnosti, na ktorej sme všetci, vrátane vás aj mňa, pracovali. Takže je to obrovská provokácia. Rada e, bezpečnosti aj reforma. Ja ako člen sekretariátu to vám k tomu e, veľmi ťažko čo povedať. Ja som bývalý ministrom zahraničnej veci Švédska, ale e, teraz povedať k tomu niečo ako člen sekretariátu. Samozrejme, takáto reforma je potrebná. Rada bezpečnosti pre svoju legitímnosť v budúcnosti, ale aj v prítomnosti potrebuje byť reformná, reformovaná, potrebuje lepšie zastupovať všetky časti sveta. Takže určite takáto reforma je potrebná. Po druhé, myslím si, že Rada bezpečnosti viac než v priebehu studenej vojny, ja dúfam, že studená vojna sa už nevráti, by mala byť takým eh, negociačným orgánom. Pokiaľ máte právo veta, tak v podstate svetová komunita, svetové spoločenstvo vám dáva taký dar, že v podstate 5 krajín na svete má právo veta. To je dar a na druhej strane to je zodpovednosť. Musíte e, sa zasadzovať o e, zodpovednosť, o spoločné riešenia. Ja si myslím, že využívanie toho práva veta určitým spôsobom je aj zlyhaním. Pokiaľ využite toto právo, tak ty v podstate hovoríte, nepodarilo sa nám ujednotiť na uznesení. A preto si myslím, že Rada bezpečnosti by sa mala dostať von zo svojho syndrómu súdenej vojny a akceptovať veto, ako keby to bolo niečo normálne. Nie je. Musíme za, za každých okolností sa snažiť rokovať o nejakom riešení a nie vetovať. Ja by som teraz dovolil taký vtip. ten príklad e, toho, ako sa volí pápež v rámci katolickej církvy. Zamknú kardinálov do Sixtinskej kaplnky a až uvidíte biely dym, tak sa im to podarilo. A niekoho zvolili. Myslím si, že to je zaujímavý e, model práce, ale ďalej to nebudem rozvázať. Ďalej, čo sa týka e, zoznamu tokov financovania, ďakujem za podporu. Je naozaj hanebné, že 50 miliard eur alebo dolárov každý e, rok putuje z Afriky preč. Ďakujem za podporu ďalej. Prevencia. Takže Líbia je vo veľmi ťažkej situácii. Dúfam, teda tiež by sme boli, mohli urobiť niečo viac, čo týka prevencie. Myslím si, že e, naďalej teraz na tom pracujeme tam zástupcu Leona, ktorý pracoval taktiež pre EÚ, teda v Ženeve. A dúfame, že ďalší ktorí sa budú pridávať, ale je to veľmi náročná situácia. Aj preto, že sú tam extremistické hnutia, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné a pre, my sa k ním vôbec nedostaneme. A taktiež dúfam, že EÚ naďalej bude podporovať zodpovednosť chrániť, tak ako to bolo súhlasené na e, zhromaždení v roku 2005. Týkal sa to e, teda práce na podporu ľudských práv. O tom už som hovoril. No a Myslím, že už som hovoril o inštitúciách teraz, právny štát. Právny štát má mnohé aspekty a rád by som vám pripomenul, že 25. septembra 2012 sa odohralo stretnutie na vysokej úrovni, zúčastnilo sa 44 44 e, lídrov a právny štát tam bol ustanovený ako dôležito, dôležitá súčasť našej rozvojovej agendy, ale taktiež v rámci boja proti e, porušovaniu ľudských práv. A my, myslím si, že tam sa to týka mnohých aspektov. Napríklad je tam, sú tam práva žien, detí, boj proti korupcii, dobrý právny systém. A jedna vec, ktorá je naozaj prekvapivá, dokážete si predstaviť, sú stovky tisíc stovky miliónov ľudí na svete, ktorí neexistujú. Nemôžu vôbec dokázať, že existujú. To znamená, že nemôžu hlasovať, nemôžu sa nikde zaregistrovať, nemajú žiadny rodný list, neexistujú. To je právny štát. Preto mám problém pochopiť, prečo to vidíte ako otázku juh proti severu. To predsa súvisí s dôstojnosťou, s dôstojným životom v mnohých prípadoch. A taktiež musíte zaručiť, že vaše úsilie bude e, mať určitú kontinuitu. Takže, tak ako ste povedali, inštitúcie, to je náš e, hlavný cieľ a e, právny štát taktiež. Čo sa týka ľudských práv, v dnešnom svete musíme uznať, že ľudské práva sú taktiež hospodárskymi a sociálnymi právami keď krajiny v Afrike a v Latinskej Amerike si myslia, že ľudské práva sa týkajú, že sú len občianské práva, ktoré sú síce taktiež dôležité, ale my sme si mali vtedy uvedomiť, že sú to aj pracovné práva, hospodárske práva, sociálne práva, takže by sme mali za toto bojovať, aby naozaj boli všeobecne uplatňované. A teraz máme situácii, kedy tu je riziko, že tu nastanú, vzniknú nové medzery. Nie je len otázka juhu alebo severu. Takže ľudské práve by mali byť všeobecne platné. Vrátane hospodárskych a sociálnych práv. Ďalšia otázka, dôležitá otázka ohľadom uni e, polarity alebo multipolarity, regionálny e, versus globálny aspekt. O tom by sme mohli hovoriť hodiny, ale je treba vytvoriť systém, kde príjmete zodpovednosť na všetkých úrovniach, úrovniach v krajine máte miestnú úroveň a tak ďalej. Mnohé krajiny, ktoré sa dnes nachádzajú v problémoch takéto, pretože nie sú dostatočne inkluzívne, že niektoré skupiny sú tam odsunuté na perifériu, napríklad menšiny. Potom máte národnú, vnútroštátnu úroveň a potom regionálnu úroveň alebo kontinentálnu úroveň, napríklad vy tu zastupujete Európu. A potom je tu globálna úroveň. Je treba chápať, že toto sa týka cieľov v rámci budúcej generácie. Tak ciele musia byť relevantné na všetkých týchto úrovniach. Žijeme vo svete, kde už nemôžete diferencovať jednotlivé tieto rozmery. A pokiaľ chcete mať lepší svet, tak si musíte uvedomiť, že naša zodpovednosť sa týka všetkých týchto úrovní. A nechcem, aby niekto vnímal OSN iba na globálnej úrovni a že chceme vládnuť, to by asi veľa krajín vystrašilo. Niektoré, naše členské štáty nás žiadajú, aby sme viedli ten proces a my môžeme byť len takým katalizátorom a ostatní musia konať. Pokiaľ hovorím o financovaní rozvoja, tak OSN to nemôže robiť. My potrebujeme Svetovú banku, regionálne banky, vnútroštátne inštitúcie, súkromný sektor. Potrebujeme obrovskú mobilizáciu v súvislosti s financiami. Takže si myslím, že by sme... O, oh, prepačte, prepačte, preto ja som uh, hostoval na Upsalskej univerzite a to som sa naučil dlho rozprávať, takže nerešpektujem vaše pravidla, ale dúfam, že sa vydrel všetkým otázkam. Hmm. Takmer všetkým. Možno môžem ešte niečo dodať, alebo inak skončím. Ďakujeme veľmi pekne. Je mi ľúto, ale musíme končiť na čas kvôli našim tlmočníkom. Už dlho tu pracujú. Takže myslím, že ste nám poskytli odpovede na celú škálu otázok, ale mala som pocit, že začali sme v roku 2015 a nezdá sa, ako by sme začali dobre. Útoky v Paríži, problémy v Sýrii, problémy na Blízkom východe, v Iraku, neustála kríza v Afrike, Kongo, Sudán, humanitárne krízy, nedostatok financovania, všetky tieto veľké výzvy. Vy ste nám poskytli z tých prehľad o vašom odhodlaní riešiť tieto problémy, to je veľmi dôležité. A spojenie medzi ľudskými právami, ľudskou dôstojnosťou, právom na dôstojný život, to dôležité, pretože to je podstatné, nie sú dôležité rezolúcie 17 cieľov, 168 hodnot, čiže tu sú základné veci, ktoré vďaka ktorým je život znesiteľný. Máme inštitúcie pre ľudí, aby žili na planete. A myslím, že vy ste nám dali veľmi dobrý prehľad o tomto a som rada, že vy veľmi dobre zastupujete globálne spoločenstvo v OSN, takže v mene výborov AFED a DV a účastníkov by som chcela poďakovať za účasť a prehľad o vašej práci. Ďakujeme spolu s Barbarou a ďalšími kolegami z OSN. Sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Bueno, para cerrar, quiero anunciar... Takže na záver chcem oznámiť, že Máme 9. februára o 6. po obede špeciálne stretnutie v Štrasburgu. Takže večer o 6. v Štrasburgu 9. februára končíme zasadanie.